Is it possible to start? Mohli by sme začať, prosím vás? Pýta sa pani predsedajúca. Haló, začneme, prosím vás. Prajem vám dobré odpoludne. Ešte raz dobré odpoludne. Ďakujem vám e, e, za prítomnosť Zále prosím o schválenie dnešného programu rokovania. Takže oznámenia predsedajúcej. Máme web streaming nášho zasadnutia a máte k dispozícii aj tento newsletter. Na minulom zasadnutí som oznámila, že budeme mať k dispozícii online aj hlasovacie zoznamy. Chcem vám povedať, že čo skoro po tom zasadnutí sme dostali veľmi pekný e-mail od jedného z novinárov, ktorý sa snaží sledovať prácu v parlamentu veľmi pozorne. A práve ten novinár sa vyjadril, že pre novinárskú vec to bolo veľmi užitočné mať tieto informácie k dispozícii, že to naozaj e, je veľmi praktické a ocenili to napríklad aj v obývore Ekon. Takže ešte raz vám ďakujeme, sekretariát, za to, že ste dali ten hlasovací zoznam na web že ste ho tam zavesili. Verím, že ostatné výbory sa tiež uberú touto cestou a myslím, že aj pán Galtieri sa do toho aktívne zapojí. Takže pokiaľ ide o trialógy a ďalšie podujatia, to je bod číslo 3. O, takže mám tú poznámku. Trialóg na, e, o jednotnom trhu v oblasti telekomunikácií. Máme k dispozícii už text parlamentu vlastne už asi rok a trvalo to niekoľko mesiacov, kým sa tie tri zúčastnené strany dostali ku spoločnému trialógu, k rokovaniam teda. A prebiehal pomerne dlhý proces výmeny názorov. Spravodajca, teda spravodajkyňa je Pilar del Castillo z ITRE a naozaj je dôležité, aby sme rešpektovali stanoviská parlamentu vo všetkom. Predovšetkým, pokiaľ ide o koniec roamingu a potrebu robustného prístupu ku neutralite siete a k tomu, aby sa táto neutralita zachovala. Takže parlament aj komisia zastávajú veľmi razantné stanovisko v tejto oblasti aj Škoda, že jazyk alebo text vlastne, ktorý prichádza z rady, nemá patričnú rezonciu v tomto smere. Je všeobecným záujmom, aby sme mali v Európe kvalitnejšiu infraštruktúru v tomto smere. A ja som na túto vec už poukázala viackrát, pokiaľ o konečných užívateľov. A dúfam, že viac e, z textu parlamentu, pokiaľ ide o konečných užívateľov sa dostane aj do budúcej verzie tohto textu. Rada nám slúbila, že sa na to pozrie znova a náš výbor sa venoval tejto otázke, predovšetkým pokiaľ ide o informácie a možnosť ukončenia zmluvy predčasne, pokiaľ e, dodávateľ služieb neposkytuje to, k čomu sa v zmluve zaviazal. Takže ak chceme mať jednotný trh v oblasti telekomunikácií, tak je nesmierne dôležité, aby spotrebitelia mohli takto ukončiť predčasne svoju zmluvu. Aby, a potom je tu ešte aspekt roamingu. Tiež treba mať jasno už v zmluve, ako sa tieto otázky budú riešiť. Dúfam, že toto sa nám podarí zapracovať do textu. A lotišské predsedníctvo však veľmi jasne vyjadril, že ak by sme mali dospieť e, k tomu, že sa bude rokovať o celom balíku telekomunikácií počas ich predsedníctva, tak oni e, asi nebudú vedieť e, prispieť príslušnou kapitolou o spektre. Čiže na rade nie, nie je v súčasnosti väčšina, ktorá by bola naklonená tomto pozitívnemu riešeniu v oblasti roamingu. Takže, takže No, môžeme povedať, že je tu o niekoľko týždňov ďalší trialog, ktorý sa pripravuje a dúfam, že sa nám podarí urobiť výrazný krok vpred. Pokiaľ je o našu vlastnú politickú skupinu, ja som bola už historicky spravodajkyňou aj vo výbore ITRE a zvykla som hovoriť ľuďom, ktorí tam boli prítomní. Ak chcete byť v rámci ECR, tak e, áno, nech sa páči, príďte, keď chcete byť spravodajcami. Ináč potom je to úplne jasné, čo sa týka vnútorného trhu. Ak budem požiadaná, aby som vyjadrila stanovisko za našu politickú skupinu, jasné, som pripravená. Momentálne každý, e, kto je prítomný v sále, e, môže prichádzať s návrhmi je jasné, že vieme, aké sú kompetencie výboru a ja viem zase, aká je moja úloha ako predsedničky. Vidím, že ešte prichádzajú ďalší kolegovia a ak dovolíte, prídeme ku ďalšiemu bodu. Kolegyňa Marlene Mici bude hovoriť o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom. Sú tu určité pozmeňujúce návrhy, Máme ich dohromady 244. Takže nech sa páči, pani spravodajky, nemáte slovo. Ďakujem za slovo. Prajem všetkým dobré odpoludne. Áno, je tu ozaj mnoho tých pozmeňujúcich návrhov. Ja sama ich mám 13. 131 bolo predložených ešte po tej mojej správe zo strany jednotlivých, eh, teda viacerých strán, aj GUE, aj nezúčastnených a tak ďalej. Práve toto poukazuje na význam celej tejto témy. Určite je tu rozdielnosť názorov, hoci eh, zaznamenávame aj určitú eh, tendenciu k tomu, že sa názory zbližujú. Napríklad záujem o podporenie podnikania a určite prispejeme touto cestou ku eh, skvalitneniu ekonomiky. O toto ide. To je celý rozsah správy zo strany komisie, ale samozrejme chceme sa dopracovať k danému cieľu, aj keď možné cesty, ako sa tam dopracovať, sú rôzne. Tých pozmeňujúcich návrhov je tak veľa, že by som chcela zvorazniť len tie najdôležitejšie. Začnem číslom 116 to predložili viacerí predstavitelia z skupiny socialistov, eh, z výborov Jury a EMPO. Hlavne ide o to, aby sa odmietol návrh komisie a musím povedať, že to je všeobecne tá línia aj našej politickej skupiny, teda socialistov. Pokiaľ je o návrh komisie, tak eh, tam ide hlavne o to, že čo a komu sa to má adresovať. Čiže ide o malé a mikropodniky. V tomto existuje určitá rôznorodosť v prístupe, hoci existuje aj všeobecná dohoda o tom, že nechceme vytvoriť nejaký e, zvláštny režim, pokiaľ je o E, predložené návrhy, tam sme nemali pristúpiť k nejakému zvláštnemu režimu. No, mali by sme vychádzať z vnútroštátnych predpisov a na tomto sa všeobecne zhodneme, že ten predpis nemá mať dopad na vnútroštátne predpisy jednotlivých štátov. Mali by sme rešpektovať zákony ktoré sa týkajú podnikania, aj zákony pracovného charakteru, teda zákonníky práce jednotlivých členských štátov. Čiže e, pokiaľ ide o harmonizáciu zákonov v tejto oblasti, to nie je úplne nutné a tento názor podporujem. Ďalej je tu dôležitá otázka toho, že podniky by mali mať jedno sídlo. E, myslím, že aj daňové zákony, aj pracovnoprávne aspekty platné v jednotlivých štátoch by sa mali rešpektovať. Aj tu zaznamenávame určitú konvergenciu v názoroch. Ďalej, e, jedným z ďalších e, bodov, ktoré predstavujú pozmeňujúce návrhy, to sa týkalo vlastne registrácie firmy a tam sa hľadali riešenia, tzv. E, fingovaných e, zamestnaní a potom tu boli ešte otázky toho, ako zabezpečiť kvalitnú a čestnú identifikáciu osôb, ktoré sa zaregistrujú online. A v neposlednom rade pozmeňujúce návrhy sa týkajú aj e, podnikov, ktoré sú s ručením obmedzeným, e, s jedným spoločníkom a e, či by mali mať aj nejakú právnu rezervu a čo tieto právne rezervy by mali predstavovať. V podstate toto sú tie jablká sváru, o ktorých e, hovoríme a sú tu dôležité body. Je to čosi ako horúci zemiak a súhlasím, že ten systém registrácie by sa mal zjednodušiť, mali by sa znižiť náklady, mala by sa znižiť byrokracia a práve by to malo smerovať k tomu, že podnikanie sa bude podporovať v rámci jednotlivého jednotného trhu. Ale nemali by sme obetovať kvalitu za kvantitu. Hej? Ide nám tu o kvalitné registrovanie podnikov, nie o kvantitu. A myslím, že všetci sa práve k tomu chceme dopracovať, aby sa viac celkovo vytvorilo z hľadiska ekonomiky. Čiže budeme musieť dospieť k nejakému kompromisu, pokiaľ je o tieto konvergencie aj divergencie. Ďakujem. Dobre. Za EPP pán Štefanec. Ďakujem za slovo. Vo všeobecnosti môžem povedať, že podporujem tento návrh, ktorý bol vypracovaný zo strany Európskej komisie a myslím si, že by sme mali zachovať charakter a cieľ tohto návrhu, čiže e, registrovať rýchlo a ľahko nové podniky, aby mohli začať fungovať čo najrychlejšie a kvalitne v rámci jednotného, jednotného trhu. Čiže ide o to, že často majú veľmi nízky základný kapitál, maximálne 1 euro, povedzme, aby sa mohli zaregistrovať e, online a toto by malo znižiť aj administratívne náklady. Ja chápem aj tie určité pochybnosti a obavy, ktoré tu e, odozneli a som za to, aby sa dosiahli, dosiahol kompromis, hlavne pokiaľ ide o postupy overovania, tie by sa mali zrealizovať v členských štátoch a potom by práve členské štáty mali stanoviť ako ďalej, či uplatnia tie postupy, ktoré sú v platnosti teraz, alebo či sa niečo v nich bude meniť. Ehm, je tu snaha nájsť kompromis pri budovaní tej právnej rezervy a myslím si, že by sme mali mať na zreteli hlavne ten principálny cieľ, teda zjednodušenie a skvalenie, skvalitnenie podnikania. Aby noví podnikatelia mali eh, uľahčenú túto situáciu, potrebujeme ich totiž a Určite priorita číslo jedna pre nás všetkých je zamestnanosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Untold. Áno, za ECR môžem povedať, že môžem súhlasiť s tým, čo bolo povedané ohľadne návrhu komisie. Tiež podporujeme tento návrh. Myslím, že to je tá najlepšia cesta, ako postupovať ďalej. Ja, ja som predložil celý rad pozmeňujúcich návrhov a tie e, vlastne sa zhodujú aj s tými, ktoré predložili niektorí iní, napríklad pán Google. A v podstate ide o to, aby sa zachovalo to hlavné, ten hlavný duch návrhu komisie. Ako som už povedal pri prvej výmene návrhu, e, myslím, že musíme zmeniť rámec e, do nového formátu, e, aby to nebolo len pre... Ale respektíve ide o malé a stredné podniky, a naozaj by sme mali odnechať určité oblasti v pôsobnosti vnútroštátnych právnych predpisov a nakoniec mali by sme mať taký prístup, ktorý bude mať otvorený charakter z hľadiska vnímania podnikania, čiže by sa mohli e, vypustiť ustanovenia o distribúcii a podľa nášho názoru by práve legislatíva EÚ mala stanoviť e, kritéria aj pre spoločnosti zručený obmedzeným z jedným spoločníkov. A tam, kde sa mohla na Európskej únii dospieť pokroku, je aj v oblasti požiadavky na kapitál. Myslím, že toto je kľúčová otázka v celom tomto e, aspekte. Treba tu čo najviac znížiť obmedzenia. Napríklad e, nové pod, nový podnik e, e, musí nájsť e, povedzme dosť prostriedkov na to len, aby splnil určité byrokratické podmienky. Takže to by sme mali znížiť na minimum, treba na 1 euro. A ešte ďalšia vec, ktorú chcem povedať. My ako legislatívci by sme sa nemali obávať toho, že podniky aj povedzme zlyhajú, že nebudú mať úspech v podnikaní. Proste E, v podstate v živote človek e, neraz aj zlyhá prv, než sa mu začne dariť. Takže nemusíme sa báť toho, že podniky aj skrachujú. A my práve aj sa snažíme uplatniť aj túto myšlienku a na úrovni EÚ by sme mali povzbudiť ľudí, aby si vytvárali podmi- nové podniky, aby ich zakladali, aby vytvárali pracovné príležitosti a momentálne práve tento aspekt ešte nie je doriešený. Ďakujem. Pán Toniči? Ďakujem. Myslím, že teraz už to bude jednoduchšie vyjadriť sa k tomu. Mne sa to páči. Myslím, že čo potrebujeme je zmena postoja pri vytváraní pracovných miest. Mladí ľudia proste sú predmetom nášho záujmu predovšetkým. Aspekt registrácie je kritického významu. Musí to byť niečo nové, čerstvé. Chceme zmeniť Európu v pozitívnom zmysle. Čiže má to byť jednoduché, rýchle, online a patrične bezpečné. Vieme, že viaceré štáty EÚ majú napríklad aj hlasovanie online, treba v Estonsku. A prečo by sa nemohol nemohol zakladať, založiť nejaký podnik online. Takže samozrejme musíme byť veľmi opatrní v tom, aby sme sa nedostali do situácie, kde niektoré členské štáty budú bojovať e, e, o to, aby e, proste nejaký orgán vyslovene bol určený na to, že len tadiaľ tou cestou sa dá registrovať. A práve, že toto by sme mali zjednodušiť. A byrokraciu by sme mali odbúrať, mali by sme celý proces zjednodušiť. Digitalizácia je veľmi dôležitá, čiže podnikanie by malo byť digitalizované. Mali by sa e, znižovať aspekty tej byrokracie, ktorá existuje. Čiže aj zmluvy by mohli byť v digitálnej forme. Samozrejme, kapitál, keď hovoríme o jednom eure, aj to je dosť na začiatok v tomto novom svete. A ďalej by sme mali tlačiť na to, aby sme povedzme mali aj zo strany komisie mm, určitú podporu. podporu treba dajme tisícku nejakú zo strany komisie takémuto novému podniku, aby sme ho podporili. Mohli sme takto podporiť projekty, kde mladí ľudia chcú vytvoriť nejaký podnik. Dajme im tých tisíc eur. A potom by sme videli, že Európska únia naozaj robí niečo na prospech mladých ľudí. A myslím, že toto by mohlo viesť istým spôsobom k revolúcii. Celkovo je to z rozpočtu malé číslo, ale mohlo by to pomôcť ľudím, ako sa dostať zo spárov nezamestnanosti. Takže nás to naozaj nadchýna, že tu je táto možnosť. Ďakujem. Mm, to, to bolo mimo mikrofónu. Ešte raz. Pani predsedajúca, pán Jiří Maštálka nie je prítomný. Aha, Andrej Opaska za zelených, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Takže pokúsim sa hovoriť zreteľne. Tak je veľmi pozitívne, že aj novinári dokážu sledovať prácu nášho výboru. Takže spomínalo sa, že e, vlastne aj pani spravodajkyn začínala pozmeňujúcim návrhom 116 poukazovalo sa tam aj na niektoré nedostatky. Ale bol som požiadaný, aby som prečítal toto. Zelení majú dosť skeptický postoj voči tomuto návrhu. Hovoríme o pridaní európskej hodnoty. A Ide o to, aby sme nenarúšali celkový charakter podnikania v EÚ. E, práve ide o to, aby nevznikali len schránkové firmy, ktoré už aj teraz existujú a vyhýbajú sa plateniu daní. Takže mala byť existovať aj patričná transparentnosť. Ide o to, aby tu nebol nakoniec negatívny dopad na práva spotrebiteľov a alebo aby e, zamestnanci takýchto nových podnikov e, neutrpeli vlastne stratu, že by sa dostali do nevýhodnej pozície. Niektoré skupiny budú mať zvýhodnenú pozíciu oproti iným. No, podľa zelených by sme tento návrh mali zamietnúť. Ďakujem. Pán Maštalka, vidím, práve dorazil. Jiří, želáte si vyjadriť sa? Za... Dobre. Andrej Švab. Ďakujem pekne, pani predsednička, a veľmi pekne ďakujem pani spravodajkyni za prednosť. V tomto výbore existuje veľká väčšina, ktorá sa chce postarať o to, aby občania, ktorí chcú začať podnikať, mohli to urobiť veľmi rýchlo. Chceme eh, odstraniť všetky byrokratické eh, eh, prekážky, ktoré im v tom brania Myslím si, e, na jednej strane medzi e, e, zašetím podnikateľskej činnosti a otázkou ručenia za takúto činnosť treba rozlišovať. Samozrejme, sme proti byrokratizácii, ale pri zradení e, spoločnosti. E, e, niektoré veci sa dajú vylepšiť, zjednodušiť. Existujú viac respekty, o ktorých sa dá diskutovať, ale domnievam sa, že v, no, v koaličnom dôsledky mali by sme sa postarať o to, aby zradenie takéto spoločnosti nie znamenalo hrozbu posilnenie krízy, E, keď e, napríklad e, nik nebude vedieť, kto je v zmysle zákona je zodpovedný za činnosť takéto spoločnosti. A v súvislosti s tým treba posúdiť, či samotný za princíp takéhoto zriadenia spoločnosti online nebude znamenať nejaký zásah do ďalkového podnikania predaja okamih poprosím Evelyn Geffert a ďalšia kolegyne. Ďakujem pekne. V prvom rade chcela by som sa poďakovať kolegyni za skvelú prácu, ktorú odviedla. zaj nie je to jednoduchá vec. Keď hovoríme o zjednodušení podnikania, to je všetko veľmi pekné, a, avšak som toho názoru, že otázka deregulovania nemusí byť e, tým, tou správnou odpovedou a e, práve v návrhu Európskej komisie existuje viaceré medzery e, e, súvisie to aj s právami zamestnancov. Neznamená to, že to treba za každú cenu zjednodušovať. V tejto oblasti treba robiť veľmi veľa ešte. Nie môžeme jednoducho povedať, že budeme všetko deregulovať a potom veľké podniky sa budú prikrovať týmito SROčkami s jedným spoločnosťami na presadzanie svojich záujmov. Mali by sme sa postarať o tom, aby to, ako sa budú zriadovať tieto spoločnosti, sa stalo predmetom širších diskusí. Napríklad aj ja mám určité výhrady voči registrácii režimu, v režime online E, netreba e, pripustiť, aby sa e, takáto forma registrácie mohla zneužívať. Treba zabezpečiť autorizáciu toho, kto sa skrýva za takýmto subjektom aby sme vedeli, že osoba, ktorá registruje takúto spoločnosť, je tým podnikateľom, ktorý bude za tým stať. Treba však aby sme všetci spoločne o tom ešte premyšľali. A v každom prípade veľmi pekne ďakujem za odvedenú prácu. Mulțumesc uh, mult și eu încep prin a felicit. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. A ja v prvom rade by som chcela veľmi pekne poďakovať pani spravodajkyni a ostatným kolegom, ktorí predložili svoje mm, pozmenujúce návrhy. Samotný počet e, pozmenujúcich návrhov hovorí o tom, že správa vzbudila veľký záujem vo všetkých politických skupinách. Chceli by sme premeniť návrh komisii do užitočnej legislatívy. Mohli by sme vytvoriť e, e, bublinu v hospodárske a upravovať všetko v Európskom parlamente? A samozrejme to by mohlo mať aj krátko e, dobe pozitívne e, účinky vo forme zniženia zamestnanosti. Netreba však stratiť zo zreteľa aj dlhodobé účinky. E, je možné uvažovať o konkurzii a takýchto nových spoločností, ale domnievam sa, že na základe tohto návrhu komisie by mohli vzniknúť, vzniknúť spoločnosti, ktorí by jednoducho zbankratovali a netreba pripustiť aj nekalú e, hospodárskú súťaž keď e, napríklad e, vedúci predstaviteľe spoločnosti nebudú mať žiadnu zodpovednosť a za všetko budú zodpovedať len na strčené osoby. Je tu nebezpečenstvo vzniku podnikom vo forme poštových schránok. E, zdá sa, že keď budem e, chcieť zaregistrovať online e, svoju spoločnosť, nie som povinná preukázať, že mám napríklad nájomnú zmluvu na priestore, kde mám sídlo Domnievam sa, že treba zabezpečiť väčšiu e, zodpovednosť zo strany e, e, riadicích pracovníkov a ja som predložil po, po, pozmenujúce návrhy v tomto zmysle. Bolo by absurdné, keby sme nemali žiadnu zodpovednosť na strane vrcholných predstaviteľov takýchto spoločností. Súhlasím s tým, že potrebujeme zjednodušiť úpravu, ale nesmieme podkopovať princíp subsidiarity a nesmieme vytvárať dve skupiny podnikov, e, e, pretože e, v jednej skupine manažeri budovali na zodpovednosť a v druhej nie. A nie je možné pripustiť, aby počas registrácie sme nemali žiadne informácie o sídle fermy. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Všetky títo vystúpenia boli veľmi užitočné, ale treba e, nestrácať zo zreteľa e, tú skutočnosť, že pokiaľ ide o návrh stanoviska, e, bolo veľmi dôležité to, čo práve povedala Marie. Treba odstraniť koncepciu SUP treba respektovať e, legislatívu v oblasti e, obchodných spoločností e, pracovného práva, ktorá platí v členských štátoch. A všetko, čo platí teraz, bude platiť aj pre takéto online spoločnosti v okamihu registrácie. Ja by som tiež chcela poďakovať tieňovým spravodajcom za ich pomoc a dúfam, že sa mi podarí nájsť nejaké riešenie. Som o tom presvedčená. Ďakujem za vašu prácu a ďakujem za prejav dôvery. Ďakujem všetkým za eh, vaše príspevky a pomoc. 23. Eh, eh, apríla budeme rokovať o pozmeňujúcich návrhoch a rokovať sa bude 7. maja v našom výbore. A teraz by som chcela čím skôr pristúpiť k hlasovaniu. Ďakujem veľmi pekne za to, že prišli viacerí členovia Najprv e, správa Catherine Schneider smerom e, k novej zhodi, pokiaľ ide uplatnenie e, práv duševného vlastníctva. To je stanoviska Catherine e, Steiler. Mm, pokiaľ ide o správu, pripravenú výboru má Júri kompromisný návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené 5 za? Proti? schválené kompromisný návrh za, proti, zdržali sa, schválený kompromis 3 za, kompromisný návrh 3. Tu dve, máme dve časti. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválená. sa návrh 9 za, proti, zdržali sa schválení, 10 za, proti, zdržali sa schválení, 11 za, proti, zdržali sa. E, Tuto by sme to chceli overiť elektronicky. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmenčil návrh 13 za, proti, zdržali sa, schválený. 12 za, proti, zdržali sa, schválený. 14, 15, 19, toto všetko podáva. Nie, to, o to sa postaral kompromis. Pozmenil sa návrh 20 za, proti, zdržali sa, schválený. 21 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválený. 24 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa, schválený. 27 za, proti, zdržali sa, schválený. 6, kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeň sa vrch 30 za spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom od pani Rida. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 31. Za? Proti? Zdržali sa? E, e, nie. 32 odpadáva. 33. Za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 34 je stiahnutý, 35 za, proti, zdržali sa, schválený, 36 za, proti, zdržali sa, prijatý, 37 je tu vypustenie, kto je za, proti, zdržali sa, odpadáva, 38 za, proti, zdržali sa, schválený, 39 za, proti, zdržali sa, schválení. A teraz e, e, návrh stanoviska v, e, e, pozmenenom e, e, e znení. Hlasujeme elektronicky. Three more to vote. Traje ešte nehlasovali. Schválené 33 proti 1. Traje sa zdržali. E, Srdečne blahoželáme. E, poprosím tých, ktorí e, e, ste meškali, aby ste na budúce prišli čas, ale v každom prípade vítam vás a ďakujem vám za to, že sme uznašania schopní. Snažíme sa tu byť v plnom zastúpení. Druhá správa je tiež stanovisko Katarín Štánerovej. Ide o vykonovanie smernice o e, zosledení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisícich práv v informačnej spoločnosti. Kompromisný návrh 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa. E, schválený. Pozmeňte sa návrh 2. Za. Proti. Zdržali sa. E, nie. E, Pozmeňte sa návrh 7. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný návrh 2. Za proti, zdržali sa, schválený. 11 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 12 spolu s e, ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Domnievam sa, že je to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. 14 za, proti. Skúsme to overiť elektronicky. Pozmeňujúci návrh číslo 14. Zamietnutý 17 proti 19. Kompromisný e, návrh 3. Kto je za? Prvá časť. Kto je za? Proti? aj toto e, musíme veriť elektronicky. Prvá časť, kompromisný návrh 3. schválený a druhá časť kompromisného návrhu 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválený. Pozmeň sa návrh 21. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnutý 22. Za? proti, zdržali sa. Schválený kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa. Schválený 29 za, proti, zdržali sa. E, aj toto e, musíme overiť. One EPP too um, e many. Máme príliš e, veľa, teda jeden hlas navyše v mene EPP. E um, that's carried. Je to schválené. Pozmeni, to sme mali pozmeniť sa návrh 29, kompromisný pozmeniť sa návrh 5. Kto je za? Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa? Myslím si, že je to schválené. Aj toto uh, skúsme overiť. One more. Okay. Where is it? 20. 21 a proti 15 schválený. Pán kompromis na vrch 5, druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválená. 38, kto je za, proti, zdržali sa, schválený, 39 za, proti, zdržali sa, schválený. 40 za, proti, zdržali sa, e, nie. E, kompromis návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválený. 51. Kompromis návrh 6. Skúsme to e, overiť elektronicky. elektronicky. Schválený 21 eh, proti 16 a eh, jeden člen sa zdržal. Odsek 51, kto je za? Proti, zdržali sa, schválený. 52 za, proti, zdržali, zdržali sa, schválený. 53 spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za? Proti, zdržali sa, Domnievam sa, že to bolo zamietnuté. V poriadku. Skontrolujme to. Pozmeň sa návrh 53. Končím hlasovanie. Zamietnuté 23, 23 proti, proti 12. 34 za, proti. Zdržali sa schválený kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 8 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa, schválený. Kompromisný návrh 9 za, ospravedlňujem sa, ospravedlňujem sa, pozmení sa návrh 63. Kto je za? Proti. Zdržali sa, schválený Kompromisný návrh 9. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválená druhá časť za, proti. Poprosím vás o elektronické hlasovanie. Kompromisný návrh 9. Druhá časť. Je to schválené e, z prvého jedného hlasu 19 proti 20. Kompromisný návrh 9. Tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválená. Pozmeňte sa návrh 70. Za? Proti? Zdržali sa? E, zamietnutý 72. Za? Proti? zdržali sa zamietnutý na vrch 10, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená druhá časť za, proti, zdržali sa. E, skontrolujme to, prosím. Druhá časť kompromisného návrhu 10. Zamietnutý jedným hlasom štyria sa zdržali. Ideme ďalej. Ospravedlňujem sa, nepočujeme poznámku. Hlasovali sme o 72, e, e, bola zamietnutá. E, práve sme ukončili hlasovanie o kompromisnom návrhu 10. Teraz budeme hlasovať o návrhu stanoviska e, v pozmenenom znení. Hlasujeme elektronicky, prosím. Ešte dva nehlasovali. Končím hlasovanie. Schválené 34 proti traja, dvaja sa zdržali. Ďakujem veľmi pekne. A srdečne blahoželám e, k e, obrovskému e, množstvu zvedenej práce. Ďalšie stanovisko, pokiaľ ide o odporúčanie Európskej komisii, k rokovaniam o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve TTIP. Spravodajkyňou v mene e, výboru je Dita Charancová a táto by chcela e, vystúpiť. Ďakujem, Vicky, veľmi pekne. E, chcela by som podať najnovšiu informáciu o ostatnom vývoji z posledného týždňa. Európska komisia a Spojené štáty prijali spoločné stanovisko o verejných službách, ktoré je výsledkom našeho kompromisného textu a ktoré sa týkajú verejných služb, ktoré budú vylúčené z predmetu rokovania. Myslím si, že to odpovedalo na niektoré obavy, ktoré nastolovali občania a takisto aj ďalšie záležitosti rokovania. K tomuto stanovisku by som sa chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za spoluprácu, kompromisné návrhy, o ktorých budete hlasovať, e, podpísala väčšina politických e, skupín a týkajú sa tých kľúčových e, častí a tvoria významnú súčasť toho posolstva a tej správy, ktorú chceme vyslať, predovšetkým čo sa týka v oblasti regul- eh, regulačnej spolupráce, ochrany spotrebiteľa malých a stredných podnikov. Čo sa týka ISDS, mám pocit, že táto téma nespada do pôsobnosti tohto výboru, takže by som chcela požiadať členov výboru, aby mali na mysli širšiu perspektívu tohto textu a jeho dopad, keď budú hlasovať. Ďakujem. I can't give more people the... Bohužiaľ v tejto fáze nemôžem dať eh, slovo eh, ďalším z vás, ak by sa to nevyhnutne samozrejme netýkalo tohto eh, stanoviska, už bol, sme absolvovali mnoho iných výmen názorov k tejto záležitosti. Takže prejdeme na hlasovanie. Máme tu technické e, pozmeňovacie návrhy 1, 2 a 3, 4, ktoré sú navrhnuté na výmaz. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa, alebo skontrolujeme si to elektronicky. Pozmeňovacie návrhy odpadávajú. Kompromisný návrh 1, kto je za, kto je proti. Zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 19, kto je za, kto je proti, zdržali sa, neprijaté. Kompromisný návrh 2, kto je za, kto je proti, zdržali si, schválené. Pozmeňujúci návrh 47 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa. Os- ospravedňujem sa. Ten schválený nie je a odpadáva, pretože bol schválený v 47. Pozrieme sa na 221, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté 23, kto je za, kto je proti. Zdržali sa neschválené 51, kto za. 49 je stiahnutý, 50, kto je za, kto je proti. Zdržali sa zamietnuté 51, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 203 za, proti, zdržali sa, zamietnuté na 220 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 205 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 157 Samozrejme, ak by ste niektorí z vás požadovali elektronickú kontrolu hlasovania, môžete ma vyzvať kedykoľvek, aby sme... Takže pozmenite návrh 157, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenite návrh 206 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 57 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 59 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 60 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté Ospravedlňujem sa, kompromisný návrh, ktorý je prijatý. Pozmeňujúci návrh 65, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 4, za, proti, zdržali sa, schválené. Pomizujúci návrh 70 je technickej povahy a preto pozmeňujúci návrh 71 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 20 eh, za, proti, zdržali sa, odpadáva. Eh, zamietnuté 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 79 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 72 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 115 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 95 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 83 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Zamiet- pozmeňujúci návrh 85 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromisný návrh 5 s ústnym pozmeňovacím návrhom zo strany EPP. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh 88, ktorý doplňa kompromis návrh 5. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa kompromisný návrh 96. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Ospravedlňujem sa. Schválené. Chcem prechádzať čo najpomalšie hlasovacím zoznamom. Ak niekto chce elekt- elektronicky hlasovať, nech povie. Pozmienujúci na 110 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 111 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 116 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 118 za, proti, zdržali sa, zamietnuté pozmeňujúce návrh 122 za. Ospravedlňujem sa. 122 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromisný návrh 7 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh je 132, je technickej povahy. Pozmeňujúci návrh kompromisný 8, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 149 za, proti. Pozmeňujúci návrh 149, ktorý je novým ocekom 7a, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 147 za, proti zdržali sa, zamietnuté 150 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 152, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 155, ktorý je dodatok ku kompromisnému návrhu 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. sa návrh 161 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. sa návrh 165. E, ospravedlňujem sa. Musíme prejsť e, na kompromisný návrh 10 v druho, dvoch častiach. Prvá časť kompromisného návrhu 10, to je za, to je proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Prejdeme na pozmeňovací návrh 114 na druhej strane. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 119, kto je za, kto je proti, zdržali sa, ospravedlňujem sa. Skontrolujeme si elektronickým hlasovaním 100 na pozmeňujúce návrh 114. Hlasovanie je otvorené. Zamietnuté. 119 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 123 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 180 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromisný návrh 11 za, proti, zdržali sa, schválené kompromisný návrh 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Návrh 202 za, proti, zdržali sa, schválené. 204 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 14 za, proti, zdržali sa, schválené. Schválené. si návrh 215 ako dodatok ku kompromisnému návrhu 14. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Schválené. 218 a 222 sú stiahnuté, takže prejdeme na kompromis návrh 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? kompromisný návrh zamietnutý. Môžeme si to skontrolovať elektronicky. Kompromisný návrh 15 a hlasovanie otvorené. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 159. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 48. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté pozmeňujúci návrh 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 151 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. pozmeňujúci návrh 223 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Poz, návrh 224 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 225 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 226 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o stanovisku e, v znení pozmeňujúcich návrhov. Budeme hlasovať elektronicky. Ešte uzatváram hlasovanie. Schválené 20 hlasmi, 18 proti, 1 sa zdržal. Ďakujem. Pani Gebhardt. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Chcela by som sa poďakovať pani Šarancovej za veľmi dobrú robotu a za spoluprácu s našou frakciou. Samozrejme, je tu o niekoľko červených línií v našej frakcii, predovšetkým, čo sa týka skutočných a pravých záverov e, služieb vo verejnom záujme, e, čo sa týka pozitívneho zoznamu, ktorý neprešiel a takisto aj otázke, e, ktorú, ku ktorej sme mali návrh a to, ako ISDS by mohla byť naformulovaná iným spôsobom a lepším spôsobom. Tieto otázky bohužiaľ neboli schválené, neboli prevzaté, takže pre nás nebude možné toto stanovisko podporiť. Čo nám je ľúto, pretože sme vyjadrili z našej strany na výbore veľmi jednoznačné stanovisko k tomuto dokumentu a mohlo vyzerať ináč. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. za vysvetlenie a všimla som si, že niektoré body, ktoré, se, ktoré ste spomenuli, nie sú nevyhnutne v pôsobnosti tohto výboru. Možno by váš výbor mohol nadniesť e, na iných výboroch e, bohužiaľ i vždy je nám ľúto, keď e, nepodporíme stanovisko rozhodujúcou väčšinou, ale naozaj prebehlo k tomuto návrhu veľmi veľa rozhovorov. Ďakujem za vysvetlenie. Aké sú vaše červené línie? To je samozrejme veľmi užitočné, takže ďakujeme za to. So I've, I've just, um, on the next... K ďalšiemu bodu na strane 8 vášho hlasovacieho zoznamu, ktoré sa týka pozmeňujúceho návrhu 131, ktoré je pozmeňujúcim návrhom pána Bojsoja. Tu bude oddelené hlasovanie od 131 pretože to nie je pokryté kompromisným návrhom 13 a spravodajca na to poku, poukázal, že budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 131 oddelenie od kompromisného návrhu 13, že to je upozornenie predtým, než prejdeme na hlasovanie. A takisto SND stiahlo návrh poslanca Moretyho pozmeňujúci návrh 42. Ten bol stiahnutý. Snažím sa to nájsť na mojom hlasovacom zozname. Myslím si, že je to úplne na konci tohto zoznamu. Áno, ten je stiahnutý. Je to pozmeňujúci návrh 42. Iba jeden, jedno upozornenie pre skupinu ehm, pre skupinu EPP e hlasujeme za pozmeňujúci návrh 116. E, samozrejme. E, Takže teraz prejdeme ďalej. Hlasujeme o návrhu stanoviska pani Láry Komi o smernici ochrany nevzprístupného know-how a obchodných informácií, respektíve obchodného tajomstva, pred ich neoprávneným získaním, využitím a sprístupnením. A teraz prejdeme na pozmeňujúci návrh 16, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 13 v troch častiach, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Tretia časť za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh, skontrolujeme to, áno, nech sa páči. Hlasujeme o tretej časti kompromisného návrhu 3. Uzatváram hlasovanie, schválené 25 ku 13 hlasmi. Pozmeňujúci návrh 73, kto je za, kto je proti? Zdržali sa schválené, e, zamietnuté. Nasledujúce pozmeňujúce návrhy boli stiahnuté. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržali schválené. Kompromisný návrh 8. Za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 9. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 80 za, proti, zdržali sa zamietnuté pozmeňujúci návrh 81 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to elektronicky. Pozmenujúci návrh 2. Uh, that's passed by one vote. Amendment. Chválené jedným hlasom. pozmeňujúci návrh 82 za, proti, zdržali sa Zamietnuté. Um, Kompromis 5. Kompromis 5. Za, proti, zdržali sa. Schválené. 84. Za, proti, zdržali sa. Neprešiel. 86. Za, proti. Skontrolujeme si to elektronicky. 86. schválené. 87 za, proti, zdržali sa, neprešiel. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 94 za, proti, zdržali sa, neprešiel 95 za, proti, skontrolujeme si. 95. schválené. 96 za, proti, zdržali sa, neprešlo. 97 za, proti, zdržali sa, neprešiel. 98 za, pardon, 98 a 99 spoločne. To je za, proti, zdržali sa, neprešiel. Kompromis 11. Za, proti, zdržali sa, Schválené. 1.05 za, proti, zdržali sa, neprešiel. 106 za, proti, zdržali sa, schválené. Myslím, že to prešlo, ale preveríme si to, prepačte. Čiže 106. Návrh neprešiel. Mal by som viac pozor, dávať pozor, čo mi hovorí sekretariat. Takže 107, kto je za, proti, zdržali sa, neprešiel. 108 za, proti, nie je to jasné. Takže 108 si preveríme elektronicky. Už je to jasné. Vypadáva. 109. To už je v kompromisoch obsiahnuté. Pozmeňujete návrh 3. Hej. Trojka. Za, proti, zdržali sa, schválené. 111. Aha, 113 vypadla. Takže kompromis 12 za, proti, zdržali sa schválené. Takže teraz prichádzame ku číslu 131, hej, 131. A to je ešte popri kompromise 13. To je to, čo som hovorila hneď na začiatku. Je to niekde okolo strany 8 niekde. Takže kto je za, proti, zdržali sa, návrh neprešiel. Vypadáva aj kompromisný návrh 3, za, proti, zdržali sa, schválené. 1, 4, 9. kto je za, proti, zdržali sa, neprešiel. 150 za, proti, zdržali sa, vypadáva. Kompromis 14, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 151, kto je za, pardon, opravuje sa, Ceničko je 155, za, proti, zdržali sa, schválené. Teda neprešiel 156, neprešiel 157, za, proti, zdržali sa, vypadáva 158 za, proti, zdržali sa, neprešiel. 159, kto je za, proti, zdržali sa, neprešiel. Ďalej kompromis 15. A tu je náväznosť na kompromisný návrh 4. Dobre? To je za. Proti? zdržali sa, návrh je schválený. Ďalej, pardon, pozmeňujúci návrh 164. Kto je za? Proti, zdržali sa, neprešiel. 165 za, proti, zdržali sa, návrh schválený. A podobne sa to týkalo aj 166, to je identický návrh. Ďalej. 167 za, proti, zdržali sa, neprešiel. 16, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 170, kto je za, proti, zdržali sa, neprešiel. 171, kto je za, proti, zdržali sa, neprešiel. 9, za, proti, kontrolujeme si to. Prepašte, 9 precha, prešla. Dobre, schválená. Ďalej 176, kto je za, proti, zdržali sa, neprešiel. 177 za, proti. Takže 177 si preveríme elektronicky. Návrh je schválený. 173, kto je za, proti, zdržali sa, pardon, a, takže tento neprešiel. Čiže kompromis 17, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 8, 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 183, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8-4 za, proti, zdržali sa, schválené. 186 a 187 hlasujeme spoločne za, proti, zdržali sa, schválené. 188 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Desiatka za, proti, zdržali sa, schválené. Jedenáctka za, proti, e, jedenáctka za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, proti, zdržali sa, schválené. 1, 9, 2, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1, 9, 3, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 1, 9, 4, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 13, lingvistická záležitosť. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15, teda aj 14 teraz, za, proti, zdržali sa schválené. Ústne pozmeňujúci návrh. Za, proti, zdržali sa schválené. 196 to vypadáva. 197 za, proti, zdržali sa neschválené. Kompromis návrh 21 schválený. Ďalej 200. Táto vypadáva. 201 hlasujeme po častiach. Čas 1, kto je za? 2 a proti. Zdržali sa schválené časť 2. Táto je stiahnutá tým pádom. 203. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Neschválené. 204. Za? Proti? Zdržali sa? Neprešla. 205. Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 206. Za? Proti? Zdržali sa? Preveríme si číslo 206. pozmíte návrh 206. Overíme elektronicky. Zamietnuté. 207 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 208 za, proti, zdržali sa, schválené. 209 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 216 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 217 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 218 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 23 za, proti, zdržali sa, schválené. 221, hej, 221 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 222 a 223 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 224 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 225 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 226 za, proti, zdržali sa. No, preveríme si číslo 226. takže o jeden hlas to neprešlo. 227 za, proti zdržali sa zamietnuté. Uvažujem, či by sme mohli hlasovať v bloku. A to je od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 kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa. A, pardon. Ospravedlňuje sa pani predsedajúca. 35. Preveríme si elektronicky 35. -ku. Tridsaťpäťku, hej? Ešte raz poprosím, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 35. Takže neprešiel. 36. Za. Proti. Zdržali sa. Zámer je schválený. Preveríme? Preveríme 36. 36 preverujeme elektronicky. Návrh je schválený. 37. Za, proti, zdržali sa. Aj 37. preveríme elektronicky. Nech sa páči. Za som sa mýlila, ďakujem. Čiže tento neprešiel. Dobre. 38. Táto vypadáva. 3... 40 neprešla, alebo vypadá tá vlastne 41 za proti zdržali sa neprešlo. 42 sa stiahla, 43 kto je za, proti, zdržali sa, návrh prešiel, 44 za, proti, prepačte, 404 tiež vypadáva, takže nemusíme nej hlasovať. Kompromisný návrh 4. Kto je za? A nemusíme hlasovať. Ďakujem, že ste ma upozornili. Takže to už vlastne je obsiahnuté v kompromise 15. Dobre, takže ideme ďalej na pozmeňujúci návrh 51. Dobre? 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 52. Aha, oprav, oprav, opravuje sa pani predsednička. 53. Za, proti, zdržali sa. Návrh neprešiel. 54. Kto je za, proti, zdržali sa. Návrh neprešiel. 55. Kto je za, proti, zdržali sa. Návrh neprešiel. 56, kto je za, proti, zdržali sa, neprešiel. 57, kto je za, proti, zdržali sa, neprešiel. 58, za, proti, zdržali sa. Myslím, že by mohol prejsť, ale radšej si to preveríme. 58, 58 preveríme elektronicky, nech sa páči. Hej, 58. 58 neprešla. 59, kto je za, proti, zdržali sa, neprešiel. 60 je stiahnutá, 61, kto je za, proti, zdržali sa, návrh je schválený. 63 za, proti, preveríme si 63 elektronicky. Nech sa páči. Hmm, jeden hlas to neprešlo. 62. Kto je za? Proti? Asi aj 62 si radšej prevírme elektronicky. Nech sa páči. Ešte jeden. Končím hlasovanie. 62 neprešla o dva hlasy. 64. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Aj 64 preveríme elektronicky. 64, prosím, o nej hlasujeme. Takže prešla. Je schválená. Teraz 65. To je za, proti, zdržali sa. Návrh neprešiel. 66. To už sme pokryli a preto teraz sa dostávame ku hlasovaniu o záverečnej správe. Ďakujem vám. Ďakujem vám pekne za hlasovanie a blahoželám spravodajcovi, respektíve spravodajkyni. Viem, že niektoré tie e, hlasovania boli veľmi tesné. Chcela by som sa poďakovať e, kolegom. E, je to naozaj taký malý a polovičný zázrak, takže ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Um, ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Nož, uh, a teraz sme sa dostali k poslednému hlasovaniu tejto schôdze. Ide o stanoviska Pascal Durant. Naozaj ďakujem pekne za E, e, určitý e, zázrak. Veľmi rýchlo ste to pripravili. Je to návrh nariadenia, ktorý upravuje Európsky fond pre strategické investície. Pozmenujúci návrh 36. To je prvý, o ktorom budeme hlasovať. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Neprechádza 37. Za? Proti? Nie je to jednoznačné. E, skontrolujeme to. 37. Hlasujeme, prosím. Ešte dvaja nehlasovali. Ešte 5 minút trpezlivosti, prosím vás. Dvaja ešte nehlasovali. Končím hlasovanie. A je to schválené piatimi hlasmi. Kompromisný pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. Kompromisný pozmeňujúci návrh 6. Dve časti. Kto je za? E, schválený. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. E, neprešlo. 46. Kto je za? proti, zdržali sa, e, zamietnutí, 47 e, za, kto je za, proti, zdržali sa, neprešiel, 48 e, za, 8, e, pro, proti, zdržali sa, zamietnutí, 49 za, proti, zdržali sa, mm, e, overíme si to, 49, myslím si, že to prejde. Áno, je to schválené. 50 za, proti, zdržali sa, e, zamietnutý. 51 za, proti, zdržali sa, e, prešiel. 52 za, proti, zdržali sa, prešiel. 53 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 55 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 56 za, proti, zdržali sa zamietnutí 57 za, prepačte, kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa prijatí 60 za, proti, Šesťdesiatka je prijatá. Kompromisný návrh 3. Za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa e, e schválený. Pozmení sa návrh 9 za, proti, zdržali sa schválený. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa schválený. 11 za, nie. 11 e, odpadla, 78 e, e, tiež. Pozmeňujúci návrh 8, 10 za, proti, zdržali sa schválený Zamietnutý. Pozmení sa návrh 82. Za. Proti. Zdržali sa e, mm, zamietnutí. 83. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. Alebo chcete to skontrolovať? Myslím si, že to prešlo, ale overíme si to. 83. Končím hlasovanie. Je to schválené. 84 za. Proti. Zdržali sa schválený. 85 za. Proti. Zdržali sa. Domnievam sa, že 85 e, neprešiel, ale overíme si to. 85. Elektronické hlasovanie. Je to naozaj metúce. 85. Schválený. Ospravedlňujem sa. 86. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 87. Za. Proti. Zdržali sa. Schválený. 88 za, proti zdržali sa schválený, 89 eh, za, proti zdržali sa Schválený. eh, odpadová, 90 za, proti zdržali sa schválený, 91 za, proti zdržali sa o, o, zamietnutý, 92 vy, sa vypúšťa, kto je za, proti, zdržali sa e, schválený. 93. Je to zase vypustenie časti textu a 94. Kto je za, proti, zdržali sa schválený. 95. Môžeme o tom hlasovať. 95. Kto je za? Proti? Elektronické hlasovania 85. Schválený. 12. E, e, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválený. 13. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 14. Za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 15. Za proti, zdržali sa za, schválený, 16 za, proti, zdržali sa schválený, 17 za, proti, zdržali sa schválený, 1 za, proti, zdržali sa schválený, kompromisný návrh 2, tri časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa schválená, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnutá. Tretia časť za, proti, zdržali sa, zamietnutá. Kompromisný pozmenujúci návrh. Všetko ostatné odpadlo až do kompromisného návrhu 8, podľa mojich informácií, takže 8, kto je za, proti, zdr- schválené, 13 za, proti, zdržali sa, schválená, 31 za, proti, zdržali sa, e, zamietnutá, 32 za, proti, zdržali sa, zamietnutá. V poriadku, kontrolujeme 33. 33, hlasujeme o návrhu 33. Prebačte, 32. Kontrolujme to elektronicky. Schválený. Ospravedlňujem sa. 33 odpadáva. Číslo 3 za, proti. Myslím si, že trojka je schválená, ale e, overme si to. Kontrolujeme pozmeňujúci návrh 3. Ešte jeden človek nehlasoval. Schválený pozmeňujúci návrh 34 za. Nie, to odpadlo. A teraz hlasujeme e, e, o správe v záverečnom znení. Ďakujem veľmi pekne. Je to schválené 30 hlasov za, 6 sú proti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 Thank you. If we can move to the next... Ďakujem pekne. Prejdeme na ďalší bod programu. Chcela by som poďakovať kolegom. E, ja budem teraz e, predsedať, kým sa nevráti pani predsednička. Pán Jiří pospíšil v mene skupiny EPP. Hear me? Počujete ma, prosím? Vážení kolegovia, poprosím vás, e, aby ste odchádzali potichu, aby sme dokázali sa držať programu. Pán Pospišil, poprosím vás, aby ste sa ujeli slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pánové, kolegyne a kolegové, dovolte mi... Vážení kolegovia, dovolte, aby som vám stručne priblížil neredenie Európskeho parlamentu a rady, ktoré sa týka požiadaviek na medzné hodnoty emisí a schváľovania e, typov e, spáľovacích motorov, necestných motorových vozi, e, strojov. Tento názov znie veľmi odborne, ale v zásade z hľadiska práva ide o pomerne jednoduchú záležitosť. Ide o stanovenie limitov pre spaľovacie motory umiestnené e, v takých zariadeniach, ktoré sa bežne nepoužívajú na cestách. V tomto návrhu nariadenia e, e, sa najprv definuje, čo všetko spada po necestné pojazdné stroje. To sú viaceré zariadenia, počnúc menšími, e, ktoré e, sú ručné až po pasové stroje, lokomotívy a ďalšie technicky e, náročné zariadenia. Treba uvieť, že táto právna úprava nie je úplne nová, nadvedzuje na existujúcu úpravu, ktorá bola obsiahnutá v smernici, nie však v nariadení, smernice 97 lomeno 68 ES. E Táto smernica bola v minulosti e, novelizovaná a prax ukazuje, že nie je dokonalá, pretože okrem iného sa nevzťahuje na viaceré pojazdné stroje a určité kategórie motorov. Komisia sa preto rozhodla, že predloží nový návrh ktorý by mal lepšie upraviť e, požiadavky na emisie e, takýchto motorov. Na úvod tohto e, návrhu sa uvádzajú právne definície. Ak sa pozriete na pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladám ako spravodajca, zistíte, že tieto definície rozširujeme o náhradný motor, čo je veľmi zaujímavá téma Viaceré diskusie, ktoré som sa zúčastnil, sa e, týkali toho, do akej miery toto nariadenie poškodí alebo môže zasiahnuť e, e, výrobcov takýchto zariadení, ale aj prevádzkovateľov existujúcich zariadení, keď sa napríklad mení motor. A z tejto diskusie vyplynul môj pozmenujúci návrh, ktorý sa týka náhradného motoru. Napríklad vo väčšom stroji, ako je lokomotíva, Počas jeho existencie e, dochádza k výmene motorov. E, vyvstáva otázka, do akej miery nové naredenie by sa malo vzťahovať na už existujúce stroje, napríklad existujúce lokomotívy. A totiž e, až po účinnosti tohto naredenia dôjde k výmene motoru to e, e, vedie k veľmi e, odborným diskusiem a odborníci sa dohodli na tom, že pri výmene motorov v existujúcich strojoch toto nariadenie by sa nemalo vzťahovať pretože nové motory budú mať úplne iné parametre veľkosť a napokon nové motory by sa ťažko umiestňovali do nových pardon, e, nové motory by sa ťažko e, umiestňovali do starých strojov. Preto e, osobitne definujeme takéto motory a rátame s výnimkou. Pozmenujúce návrhy boli e, e, vedené snahou chrániť životné prostredie a ovzdušie na strane jednej a na strane druhej snahou pripraviť nariadenie, ktoré bude prakticky realizovateľné s tým, aby výrobcovia takýchto zariadenie sa vedeli pripraviť, mali dostatok času na prípravu parametrov svojich e, e, výrobkov s tým, aby unáhlené e, zavedenie tohto nariadenia nepoškodilo európskych výrobcov. To je jedna časť pozmeňujúcich návrhov. A druhý balík pozmeňujúcich návrhov sa týka prevádzkovateľov napríklad funkčných lokomotív. To znamená, že pokiaľ prevádzkovateľia pred účinnosťou naredenia majú už svoje lokomotívy a ďalšie stroje a až neskôr budú v nich meniť motory, e, aby e, teda mohli naďalej používať svoje finančne náročné e, zariadenia a neboli nutení kupovať nové stroje a tým pádom zvyšovať svoje náklady Mojou snahou bolo hľadať e, rovnovahu medzi ochranou životného prostredia a snahou nepoškodiť výrobcov a používateľov tak zložitých a finančne nákladných nariadenie. Ako príklad som uviedol lokomotívu, pretože častokrát sme diskutovali s prevádzkovateľmi a hovorili mi, že počas životnosti lokomotíva e, viackrát sa môže meniť motor a po účinnosti neredne, pokiaľ by e, prevádzkovateľe museli vymeniť všetky lokomotívy, to by malo do, ďaleko siahle e, dopady e, pre nich. Podľa môjho názoru tento návrh nie je až taký zložitý z poprávnej stránke. Osobne tento návrh podporujem, pretože je tu jednoznačný verejný záujem o lepšiu, kvalitnejšiu úpravu limitov pre plynné emisie pretože e, e, súčasný návrh sa týka merania emisí a to nielen objemu a množstva častíc, ale aj ich hmotnosti. Čiže lepšie vystihuje, do akej miery toto e, dané naredenie zaťažuje životné prostredie. V tom spočíva rozdiel v porovnaní s existujúcou nedokonalej úprave smernice Toľko e, moja úvodná stručná správa, vážené dámy a pánovi, páni. Myslím si, že návrh sa e, e, uberá dobrým smerom. Je to jasná snaha únie zvýšiť právnu istotu všetkých, kto prichádza do styku s touto úpravou. Na strane druhej je to snaha nepoškodzovať prevádzkovateľov týchto nariadení a hľadať kompromis s ich výrobcami Toľka moja správa a teším sa na rozpravu. Thank you. Um, Ďakujem pekne, pán spravodajca. Myslím si, že ste veľmi stručne popísali podstatu uh, uh problémov. Máme niekoľko tieňových spravodajcov. A ako prvý vystupí Marie Grapini v mene skupiny SAD. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som zablahoželať uh, pánovi spravodajcovi je to veľmi zložitá správa, technicky náročná, ale e, e, nie e, nedôležitá. Som inžinierka, čítala som ju niekoľkokrát a snažil som sa zorientovať, čo znamená táto zmena a opustenie smernice a uplatnenie formy naredenia. A som pripravená predložiť niekoľko pozmenujúcich návrhov. E, predovšetkým nemali by sme e, vytvárať e, náklady na vyše. Ak budeme všetko vnímať ako náhradné diely, potom by sme mohli naozaj nahradiť v lokomotíve motor a nie celú lokomotívu. Myslím si, že treba sa viac venovať tomu, ako dokážeme to upraviť takým spôsobom, aby náhradný motor E, vyrobený po roku 2011, e, mohol zároveň e, zistiť bezpečnosť používateľov a zároveň nebyť znečistujúcim. S tým, aby sa nepoužívali motory z druhej ruky, ktoré by mohli jednak ohroziť život a zdravie používateľov, alebo byť ešte viac znečistujúce voči životnému prostrediu v porovnaní s pôvodným motorom. A druhá myšlienka spočíva v tom, že spravodajca navrhuje odstavniť e, e, článok 30, pokiaľ ide o osvedčenie o zhode. Myslím si, že treba sa viac venovať tomuto článku, ale podľa mňa nie treba sa vzdať e, tohto osvedčenia o zhode, pretože ten vyjadruje našu dôveru v ten ktorý výrobok. Myslím si, že toto osvedčenie by malo zostať. A Netreba ho mm, vypúšťať e, článok 30, treba ho preformulovať. A ja si nemyslím, že tento článok, treba, e, článok 36 treba tiež odstraniť. Týka sa to e, interných akreditovaných služieb na strane výrobcu. Toto predstavuje veľmi dôležitý prvok celkovej snahy o ochranu spotrebiteľa E, ide o skúšanie motorov a podľa nás článok 46 treba e, e, preformulovať a nie úplne vypustiť. Domnievam sa a dúfam, že moje pozmeňujúce návrhy budú jednoznačné a dúfam, že spoločne pripravíme správu, ktorá obohatí predložený návrh si s týmito mobilnými zariadeniami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo EKR. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Áno, z našeho pohľadu podporujeme všeobecný prístup e, komisie. Zdá sa, že to je legislatíva, ktorá je jednoduchá, ktorá zlepšuje kvalitu ovzdušia. E, pri tom, ako komisia nahradzuje smernice nari- e, nariadeniami, a nie som si istý, že vždy na to existuje dôvod. Ale tu som komisiou trošku presvedčený, že na toto dôvod naozaj existuje. Samozrejme, obmedzenejšie emisné limity dávajú e, zmysel a je to aj veľmi dôležitý bod aj v diskusiách, ktoré máme o TTIP, čo sa e, týka e, emisných limitov na vyššie výkonové motory, to môže priniesť niektoré neočakávané výsledky a môže spôsobiť to, že niektorí výrobcovia môžu opustiť európsky trh a to samozrejme nechceme e, docieliť. Samozrejme chceme zlepšiť e, kvalitu ovzdušia, na druhej strane nechceme, aby výrobcovia opúšťali európsky trh. Samozrejme vítame iniciatívu spravodajcu, čo sa týka náhradných, respektíve e, vymenených e, motorov, respektíve e, vozidiel s poruchou. Myslíme si, že stále máme veľmi neproporčné zastúpenie dízlových motorov v našej lokomotívovej flotile. Samozrejme, treba zobrať aj do úvahy toho, že je pomerne nákladné a aj časovo náročné nahradiť e, motorovú jednotku e, príslušného vozidla. Ale myslím si, že ináč by sme mohli podporiť návrh správodajcu e, rozšíriť prechodné obdobie na 6 mesiacov. Ja sa teším na odpovede správodajcu a ako aj ostatných tieňových správodajcov. Ďakujem veľmi pekne. Sorry, I didn't have the microphone near. Áno, vidím, že sa ALDE hlási o slovo a tieňový spravodajca nie je prítomný. Vidím, že tu ani ostatní tieňoví spravodajcovia z ostatných skupín nie sú uh, prítomní. Preto by som dala slovo komisii, či má pripomienky. Nech sa páči. A no, ďakujem vopred. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Iba niekoľko úvodných pripomienok máme podobné myšlienky, ako má spravodajca. Existuje tu určitá zbiehavosť a konvergencia a samozrejme vítame výmenu názorov a diskusiu k kvalite ovzdušia a k dobrému e, fungovaniu jednotného trhu. A takisto chceme zjednodušiť e, tieto princípy. To je tiež našim cieľom, ale chceli by sme povedať, Eh, niekoľko dôležitých bodov. Sú tu pomerne slabé mm, eh, prepojenia, slabé miesta v predchádzajúcich legislatívnych opatreniach, eh, ktoré sa nedali implementovať jednoducho a mali zabezpečovať to, že všetky výrobky vyhovujú nariadeniam o kvalite ovzdušia. A preto by sme sa chceli vrátiť k tomu, že predložíme na schválenie nariadenie a to sa odrazí aj v novom osvedčení o zhode, ktoré bude dokazovať, že iba náležité produkty môžu byť umiestňované na trh. To bol výsledok debát aj viacerých výborov. A namiesto toho, aby sme iba vyberali niektoré opatrenia, ktoré sú e, predmetom diskusie, by sme sa na to chceli zamerať e, globálne. To sú iba moje počiatočné pripomienky. Ďakujem. E, spravodajca, chceli by ste niečo dodať ako odpoveď vo vašim tieňovým spravodajcom? Ďakujem veľmi pekne iba v stručnosti Myslím, že všetci sa shodneme na filozofii tohto návrhu. Ďakujem veľmi pekne za podnety na spresnenie princípu náhradného motoru tak, aby toto opatrenie nebolo zneužívané. Vypustenie článku 46. Tu som pripravený na ďalšiu diskusiu, takže ja som pripravený ďalej sa rozprávať a Snažil som sa stretávať s výrobcami všetkých možných e, zariadení, od tých drobných zariadení až po lokomotívy. A v zásade sa všetci zhodujú, že tieto emisné limity sú realizovateľné. A myslím si, že nehrozí to, čo tu bolo povedané a samotná podstata tejto úpravy nepoškodí výrobcov. E, nezaznamenal som výrob, e, výrobcov, ktorí by nam, namietali to, že by tieto opatrenia malo byť e, likvidačné. Problém je, a to je v pozmeňovacích návrhoch opravené, je, že implementačná doba, počas ktorej sa musia pripraviť e, na nové limity, aby výrobcovia mali naozaj dostatok času na uvedenie výrobkov ako aj výroby e, do súladu s nariadením. Takže ďakujem veľmi pekne za vaše návrhy a som pripravený o nich diskutovať ďalej. Ďakujem veľmi pekne, pán spravodajca. 14. E, apríla je časová lehoda na predkladanie pozmeňovacích e, návrhov. Ďalšia diskusia potom bude nasledovať 6. E, a 7. mája, ako aj hlasovanie. A 23. júna bude hlasovať. Samozrejme, toto je stanovisko výboru pre životné prostredie. Takže ďakujeme tak spravodajcovi, ako aj komisii. E, ďalší bod na našom programe možno by som mohla odovzdať e, predsedanie pani Gebhardt, ktorá by predstavila moju správu, ak by to bolo v poriadku. Okay, so schnell kommt man zu einem Vor Takže takto rýchlo sa človek dostane k predsedaniu a úplne nepripravená. Takže ospravedlňujem sa za prípadné koktanie. Prídeme teda k ďalšiemu bodu a to je správa o spotrebičoch spalujúce plynné palivá. Ospravedlňujem sa za tento vstup angličania a dávam slovo pani Styler. Nech sa páči, máte slovo ako predkladateľka. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, a ďakujem aj kolegom ako som predstavila túto správu pred niekoľkými týždňami, som presvedčená o tohto, dôležitosti tohto dokumentu z hľadiska bezpečnosti a takisto by sme mali mať na pamäti, že ročne vynakladáme v obratoch 40 e, miliárd na takéto spotrebiče, ktoré spalujú e, plynné e, palivá, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú európske hospodárstvo. A takisto e, by som chcela predložiť aj dve e, pozmenujúce návrhy, ktoré boli už predložené. Takže chcem sa opýtať niektorých e, kolegov, ktorí predložili pozmenujúce návrhy, ak budeme hovoriť o pozmenujúcich návrhoch 202 až 204. Som si istá, že nájdeme kompromisný návrh, ako aj 205, ak prejdeme na pozmeňujúci návrh 200, to bolo váš návrh, Dita, a 262 a 269, myslím si, že tie sú všetky eh, podobného razenia a pozmeňujúci návrh 210, pani Dieter. Tá posledná veta, eh, ktorá sa začína slovami in sections, potrebujem trošku viac eh, objasnenia, a eh, čo, ktoré sa týka rozsahu v tomto zmysle, ale myslím si, Myslím si, že práve táto úroveň by mala byť upravená. Musíme sa sústrediť práve na tento bod. Ak sa pozrieme na pozmeňujúci návrh 211, ten prináša novú definíciu a tam by som požiadala o lepšiu právnu jasnosť od 211, 213 ako aj 214, ale myslím si, že všetky tieto návrhy môžu byť zvážené. Ak sa pozrieme na návrh 215, ktorý je podobného e, razenia, tam e, by sme mohli pokračovať e, v podobnom duchu, ale myslím si, že 216, 217 a 218 e, to iba si skontrolujem tieto pozmeňujúce návrhy 216 by boli akceptovateľné a 227, tam potrebujeme väčšiu jasnosť a 228 bolo v poriadku, ale 229 e, si vyžaduje dodatočné vysvetlenie. Takže ďakujem kolegom, ktorí si našli čas e, vyjadriť sa k tomuto návrhu, ktorý sa snažíme presadiť. Toto je iba zosúľadujúci návrh a myslím si, že to, o čo sa tu pokúšame, je posilniť e, a pripraviť sa na tie časy, ktoré sú e, pred nami. Takže ďakujem e, kolegom za dodatky do e, textu a ja som si istá, že nájdeme rozumné kompromisy v oblasti, kde hľadáme dohodu. Jeden, samozrejme, tie, ktoré, tie pozmienujúce návrhy, ktoré nemôžem úplne akceptovať, sú tie, kde vyžadujem lepšiu právnu zrozumiteľnosť a nie kvôli ich obsahu. Ďakujem veľmi pekne, ja som sa vrátila, hovorí predsednička. E, pán Busoj bude e, s tieňovým spravodajcom k tomuto návrhu za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, budem hovoriť po rumunsky, keďže toto je technická správa, takže ďakujem. Ďakujem e, veľmi pekne pani Styler a e, ďakujem za jej pripomienky. Ako ste si e, všimli, zaslal som a predložil som niekoľko pozmenujúcich návrhov a chcel by som zdôrazniť následovné, čo sa týka pozmenujúceho návrhu 204. Tu by sme hovorili o E, jedinom riziku, ako je napríklad oxid e, uholnatý, čo sa týka všeobecnej bezpečnosti užívateľov, ktorí používajú zariadenie v bežných e, podmienkach od iných škodlivých látok, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich zdravie. Čo sa týka pozmeňovacieho návrhu 206, členský štát musí byť nabadaný k tomu, aby zvýšil povedomie obyvateľstva o dôležitosti pravidelnej údržby, ktorá má za cieľ eliminovať potenciálne riziká. E, je tu potom sled pozmeňujúcich návrhov, e, ktoré som e, predložil s pani Pavnovou a Samozrejme, tieto zariadenia musia mať rovnaké osvedčenie o zhode. Je veľmi dôležité predovšetkým pre malých výrobcov, napríklad v Rumunsku alebo v Bulharsku, ktorí vydávajú eh, rozličné osvedčenia o zhode na mm, dodatočné výrobky k svojim zariadeniam. Je veľmi dôležité, aby mali jednotné osvedčenie o zhode eh, podobne ako to máme eh, v iných legislatívach 211 a 212. Tieto návrhy prinášajú dodatočné definície ktoré hovoria o potrebných e, podrobnostiach e, o plynových e, emisiách. Nasledujúci pozmaňujúci návrh bol stiahnutý 226, ktorý sa týka drenážneho systému, kde je popísaný technicky, čo je veľmi dôležité pre kondenzujúce sa plyny a mali by byť v prílohe číslo 1, ktoré majú zabezpečiť správne fungovanie prístroje. na vrch 229, rozsah e, osvedčenia, e, tam musia byť zahrnuté aj technické parametre. Hm. E, ináč bude tento certifikát zbytočný. A to takým spôsobom, že prostredníctvom tohto certifikátu je produkt zaslaný na pravidelné kontroly v závislosti od E, toho, kedy bol uvedený na trh a do prevádzky. Ďakujem e, veľmi pekne, pán Dalton z IKR. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že e, táto legislatíva musia byť fungujúca. Je to veľmi technický dokument a nemáme ani veľa pozmeňujúcich návrhov. A to práve odráža snahu tohto právneho rámca a potvrdzuje kvality pôvodného návrhu. Je iba dve pripomienky v prvom rade potrebujeme mať systém, aby sme sa vyhli prílišnému, prílišne náročnému e, označovaniu a samozrejme aj inštalácii e, týchto zariadení, ktoré môžu byť nainštalované všade, kde je to vhodné, aby sme sa neodvracali od pôvodného zámeru legislatívy. E, iba poviem niečo k môjmu predrečníkovi, čo sa týka limitov na oxid e, uholnatý odrážajú niečo, čo je veľmi dôležité a musíme zabezpečiť, aby sme to mali pod kontrolou. Avšak toto nie je jediná bezpečnostná záležitosť, keď hovoríme o týchto zariadeniach. Musíme e, zabezpečiť, aby sme sa nezameriavali príliš na oxid e, uholnatý, ale aj na ďalšie látky. Ale myslím si, že tento návrh je v zásade dobrý a ja som s ním pomerne spokojný. E, Dite Šancová. Ďakujem. Chcela by som sa takisto poďakovať e, spravodajkyni za prácu, ktorú odvedela, odvedla na tomto dokumente. Ako povedali predrečníci, je to veľmi technický dokument, ale zároveň veľmi detailný a musí byť správne. Ja som predložila niekoľko pozmeňovacích návrhov. Zamerujem sa na tri z nich v prvom rade. Je to pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka oxidu uholnatého. Myslím si, že v texte som sa snažila nájsť kompromisné znenie pre váš uh, pozmeňovací návrh a myslím si, že lepšie e, vyhovuje právnemu zneniu a môže byť priateľný. Ak chceme mať označenia všade, mali by sme tu mať aj znenie NLF a, a je dôležité mať takéto označenia, pokiaľ nie je ich možné umocniť priamo na výrobok, aspoň na ich e, obol, obaloch. Myslím si, že toto je veľmi dôležité. V neposlednom rade, ako som povedala v ostatnej debate na tomto výbore, je veľmi dôležité, aby fungovala iba profesionálna údržba e, plynových zariadení. A toto by mohlo byť súčasťou aj kompromisného návrhu. Ďakujem veľmi pekne Pascal Delano eh, je tieňovým spravodajcom, ale nie je tu prítomný. A takisto tu nie je ani tieňový spravodajca z EFD. Hlasí sa ešte niekto o slovo? Eh, vypočujeme si komisiu. Čo k tomu má povedať? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí zastupca komisie. Ďakujeme za správy, ako aj pozmeňujúce návrhy. Chceli by sme upriamiť vašu pozornosť na pozmeňujúce návrhy 211 a 212, pretože tieto definície nie sú eh, v súlade s celkovou koncepciou správy, pretože je to členský štát, ktorý komunikuje eh, o zmenách v kvalite dodávaného zemného plynu. A tieto samozrejme potom musia byť zobraté do úvahy aj eh, výrobcom a dodávateľom plynového zariadenia a nie je jasné, prečo je tu odkaz e, o zhode s inými technickými nariadeniami Európskej e, únie, e, čo sa týka zohľadom na k pozmeňujúcemu návrhu 212, ktoré sa týka fluktuácie pri tlaku dodávaného plynu a jeho kvalitu to musí byť zabezpečené tak, aby to zariadenie bolo zabezpečené. A túto informáciu musí odkomunikovať e, členský štát a potom výrobca musí prispôsobiť svoj výrobok prípadným fluktuáciám a kolísaniu, čo sa týka pozmeňovacom návrhu 210 a potom 220 a 225. E, tí hovoria o označovaní na upevnení a e, príslušenstve, e, ktoré, ale takéto označenia častokrát nemôžu byť umiestnené priamo na príslušenstvo, ale chceli by sme navrhnúť, e, že keď bude označenie príslušenstva, malo by sa to tak byť v článku 18 a potrebujeme samozrejme aj odsek, pre plynové zariadenie, potom ďalší odsek pre e, e, príslušenstvo a samozrejme uvidíme, kde označenie nie je možné umiestniť na e, príslušenstvo, môže byť toto označenie na balení tohto produktu. Takže s ohľadom na 229, chceli by sme tu mať limit 10 rokov, takže máme problém s obnovou e, osvedčení a tu je koncept aj v pozmeňujúcom návrhu 204, ktoré je nejasné a to je únik koncentrácií. Ďakujem veľmi pekne. Takže poprosíme spravodajkyňu. Ďakujeme za vyverenie komisie a za veľmi jasné formulovanie stanoviska. Áno, môžeme sa snažiť o určitú dohodu v oblasti, ktoré sa zjavia trošku problematické. Z hľadiska technického toho predpisu, ktorý máme pred sebou, myslím, že aj s tieňovými kolegami sa môžeme pozrieť na vec detálnejšie a budeme hľadať kompromis, aby sme sa práve uberali tým správnym smerom. Určite, že členské štáty tu majú kompetencie v tejto oblasti a budeme sa snažiť nájsť nejaký prienik, aby sme mohli zladiť stanoviská. Ide o dôležitú legislatívu, ktorá sa týka plynových zariadení. A vieme, že v rámci Európskej únie e, mnoho ľudí využíva takéto zariadenia a je nesmierne dôležité zaistiť bezpečnosť týchto zariadení. Ďakujem, pani predsednička za možnosť prezentovať tento dokument. Neviem teda, či sa budeme presne pridržiavať e, časového harmonogramu. Ďakujem. Dávam vám slovo pani predsedajúca. Ďakujem pekne. Áno, pokiaľ ide o kompromisné návrhy, tak 22. apríla budeme sa hlasovať o tomto 23. bude zasadnutie, teda apríla bude potom zasadnutie E, výboru, kedy môžeme začať rokovať a to ešte stále v rámci lotického predsedníctva. Budeme hovoriť o celom balíku e, ohľadne tejto veci a teraz ešte opäť rozdám kolegyni predsednícke kreslo, aby sa mohla ujať slova. Thank you. Ďakujem pekne. Teraz prichádzame ku správe, ktorú predloží pani Vicky Ford a ide o tému osobné ochranné prostriedky. Takže dávam slovo pani spravodajkyni. Ďakujem za slovo a ďakujem všetkým kolegom, tieňovým kolegom, ktorých eh, mnohé významné pripomienky nám pomohli v tejto práci, ešte keď sme na tom robili aj spoločne v Štrasburgu. A môžem povedať, že e, máme, e, dosiahli sme značný konsenzus v viacerých aspektoch, aj keď ešte stále existujú určité rozdiely niekde. Máme tu kompromisy v oblasti troch oblastiach, kde ešte budeme na tom pracovať. Do konca tohto týždňa dospejeme k riešeniu týchto otázok. Jednak ide o rozsah, to sú úvodné ustanovenia 9 až 31, potom článok 2, odsek 2, 7 až 1, 60, 167, 18 až 2, 2, 5. To sú pozmeňujúce návrhy, ktoré sa toho týkajú. Druhá oblasť sa týka eh, doby platnosti a ako toto aktualizovať. Ďakujeme komisii za určité podnety v tomto smere. Ešte prvne sme predložili celý eh, súbor týchto pozmeňujúcich návrhov. Ďalšia oblasť kompromisov sa týka vodného ustanovenia 24 a článku 8. A to budú pozmeňujúce návrhy 157 až 160, 183, 184, 206 a 2, 3. 4 až 238. Ďalej je tu oblasť kompromisná, kde budeme práve hľadať e, cestu, kde práve aj príslušný orgán, ktorý zodpovedá za bezpečnosť e, e, týchto zariadení a prostriedkov v Európe spolu so mnou aj s tými kolegami sme zvažovali proste aspekty, ktoré sa týkajúce návrhu Európskej federácie pre bezpečnosť. A konkrétne e, ide o to, aby sme správne jednotlivé prvky zalaždili do patričných kategórií a to sa týka pozmeňujúcich návrhov 217, 222, teda 217 až 222. Potom sú tu ešte pozmeňujúce návrhy od kolegov, tie dokážem podporiť aj ja sama. Predovšetkým ide o kontaktné údaje, aby tieto boli v jazyku členského štátu, v ktorom sa nach- ehm, predáva a dané zariadenie, alebo predávajú dané prostriedky. To je 171 až to aj 231 až 233. Potom ide o to, aby dokumentácia bola prístupná, aby bola k dispozícii aj v elektronickej, aj v fyzickej podobe. To je 183, 185, 207 a potom tu máme celý rad veľmi užitočných pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa týkajú e, nálepiek, e, napríklad, ktoré sa často používajú skôr z hľadiska módy a nie z hľadiska bezpečnosti. A tie bezpečnostné prúžky napríklad 187, 176, 177 od pána Arimona a pána Rošfor, pani, pána Maštálku sú tieto pozmeňujúce návrhy. Potom ide aj o kompromisy, ktoré sa tohoto týkajú. Potom je tu viacero návrhov, ktoré mi robia starosti, napríklad 1.9.0 zo strany pána Maštálku, pokiaľ ide o piktogramy. Ďalej mi viacerí povedali odborníci, že piktogramy mohli byť celkom nejasné pre užívateľov, takže by namiesto zjednodušenia mohli viesť ku určitej komplikácii, takže trošku ma obavy, pokiaľ ide o piktogramy. Takže pokiaľ ide o kontext e, príslušného nariadenia, ktoré sa týka dohľadu nad trhom, tak tu sú 192 a 197 tieto pozmeňujúce návrhy možno je to jazyková záležitosť. Tam sa navrhuje totiž už to, čo je obsiahnuté aj v príslušnom balíku pre dohľad nad trhom. A odvie sa to aj príslušného materiálu, ktorý tu máme už v parlamente a asi to spresníme ešte cestou ústneho pozmeňujúce návrhu. Ďalej, pani Anderson e, má rozhovory s komisiou o tom, že by sa do nariadenia o lanových dráhach zaviedli nejaké ďalšie ustanovenia, ale v podstate e, máme ten názor, že to nie je nutné v tomto smere, pretože existuje už dosť vysoký stupeň harmonizácie, ale musím práve užiť e, svoju odbornosť a môžem povedať, že pani Vespa má podobný pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka tejto správy a to je číslo 166. Nakoniec pán Rošfor 210, 11, 12, to sú pozmeňujúce návrhy, požaduje, aby príslušné orgány, ktoré určujú zhodu, aby tieto mali aj patričnú národnú akreditáciu. Myslím, že toto v niektorých členských štátoch by značne zužovali, e, ale určite by to bolo pozitívnym prínosom pre tých, ktorí využívajú Ho. P, teda tieto osobné ochranné prostriedky v jednotlivých členských štátoch. Čiže musíme e, vždy uvádzať fyzicky ten návrh, teda uvádzať názov príslušného presné, teda mm, výrobcu, treba dôležité. Chcem to takto povedať. Ide o zjednodušenie, ale ide o to, aby sme podporili existujúce E, normy pre obchodovanie. Ja síce chápem, že tu je snaha o zjednodušenie režimu. Takže 14. apríl je ďalší dôležitý termín pre predkladanie návrhov. Ďakujem pani spravodajkyni a chcem e, sa teraz obrátiť na tieňových predstaviteľov. Nech sa páči, EPP. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, ďakujeme veľmi pekne za váš príspevok. A my sa snažíme o to, aby sme dosiahli týmto návrhom dve veci. V prvom rade ide o to, že chceme poskytnúť e, spotrebiteľovi viacej ochrany a bezpečia. A e, chceme zamedziť aj nadmernej regulácii zo strany Európskej únie, e, predovšetkým voči podnikateľom, ktorí sú aktívni na tomto trhu a e, nechceme, aby boli zaťažované príliš veľkými nákladmi. A ja očakávam s napätím vaše kompromisné návrhy. Myslím si, že na stretnutí v Štrasburgu sme už diskutovali a tá diskusia sa uberala veľmi správnym smerom a môže sa do týchto návrhov pretaviť. Ehm, pre moju politickú skupinu je nesmierne dôležité to, aby sme e, v týchto dvoch oblastiach našli zhodu. A tou prvou je rozsah pôsobnosti. To musíme správne a dôsledne definovať, čo je e, vlastne e, ochranná pomôcka a tá druhá oblasť, a pre mňa je to zvlášť e, dôležité, je, že musíme povedať, čo bude predmetom pôsobnosti e, a čo bude e, definované ako osobná ochranná pomôcka. Napríklad budú tu aj veci, ktoré sa používajú na súkromné účely, ktoré sa používajú ako ochrana pred zvýšenou teplotou opačne e, by to nemal byť e, tak e, a nemali by tu spadať napríklad predmety, ktoré sú čisto dekoratívneho účelu. Samozrejme, na rozdiel od tých prostriedkov, ktorí napríklad použ- ktoré poskytujú ochranu od žieravých, dráždivých alebo pálivých látok. Mm, mm, mm. Myslím si, že e, to slovičko ATD, čo máte e, napísané v definíciách, e, je príliš nejasné. Tým hovoríme to, že tieto veci budeme riešiť delegovanými aktmi. Váš návrh, aby sme to urobili usmerneniami, by bol vhodný kompromisný návrh, ktorý by si viem predstaviť, že by som žil. A samozrejme je otázka, čo bude teda v pôsobnosti e, tohto nariadenia. Čo sa týka športových e, pomôcok, ktoré, sa týka, ktoré spomínali kolegyňa Westfall, e, a ktorých primárnou účelom je užívateľa chrániť, a teraz sa vrátim k čomu som už povedal. Ak športová pomôcka má fluoridačné prv pre respektíve fluorescenčné prvky, eh, ktoré neplnia ochrannú funkciu, tak by to nemalo spadať do pôsobnosti eh, eh, tohto dokumentu. A ja už som viackrát povedal, že osobné ochranné prostriedky by mali byť odstupňované podľa kategórie rizika, pred ktorým chránia. A to by mohla byť zohľadené aj v návrhu preto e, e, potom prechádzam na druhú e, oblasť a to sú časové limity. Čo sa týka 5-ročného prechodného obdobia, tam by sme mohli tento proces obísť tým, že pokiaľ sa vo výrobku niečo zmení, musí byť opakovane certifikovaný. E, ľudia z tohto odvetvia hovoria, že s touto lehotou 5 rokov e, môžu žiť, že sa s tým vedia zmieriť a ponúkajú sa viaceré možnosti, ako to môžeme urobiť aj praktickým spôsobom. E, z jednoduchej skúsenosti pani spravodajkyňa a samozrejme toto vychádza aj z toho, čo navrhujú samotní výrobcovia Môžeme to samozrejme žiť aj s tou jednodušenou verziou. E, ďalší problém, ktorý by sme mali vyriešiť a na ktorým by sme sa mali zamyslieť, je, že ak je to naozaj e, tak, že pokiaľ skúšobná stanica nemusí nič skúmať na pôvodnom e, predmete, ktorý bol už odskúšaný pred 5 rokmi, chceme sa vyhnúť tomu, aby si opäť Eh, mohol vystaviť certifikát, ale ten je spoplatnený. Eh, ak by sme to urobili tak, že pokiaľ produkt ostáva stále rovnaký, nemal by sa nič preverovať, nemal by sa nič e, skúšať, mm, pretože ináč to predstavuje dodatočnú záťaž, za ktorú si musia títo ľudia zaplatiť myslím si, že toto je, dob, by to bol dobrý kompromisný návrh čo sa týka kategórie 1 a výrobky v nej by nemali e, potrebovať obnovovanie osvedčenia po 5 e, rokoch. Mohli by sme hovoriť o automatickej certifikácii a potom v kategórii 3, ktoré chránia pred veľkými nebezpečím, by sme mali zjednodušiť e, túto procedúru a mali mať na pamäti, že pri kategórie 3 e, je každoročné obnovovanie Eh, certifikátu. To vyplýva z kapitoly 8 eh, eh, článku 4 oceku 3, kde sa hovorí, že to musí byť súčasťou výročného auditu ktorý predvída nový proces certifikácie. V každom prípade tu existujú určité paralely. A je to myšlienka, ktorú by sme mohli ďalej rozpracovať. A mohli by sme napísať, že pokiaľ pred auditom vyprší certifikácia, potom súčasťou tohto e, auditu môže byť aj e, certifikačný e, proces. A potom, potom by podnik platil peniaze a poplatky iba raz, pretože by mal tieto procesy v jednom. Takže myslím si, že je dôležité, aby sa podnik vyhol tomu, že v krátkom slede po sebe by podnik musel prejsť aj certifikáciou, aj e, auditom. To sú dvojnásobné náklady a to by sa mohli skombinovať a urobiť z toho jedno. Takže toľko k tomu. Ešte posledná pripomienka e, k vašim e, k vašim pozmeňovacím návrhom 290 a 282, kde sa hovorí o ručení riadiacej skupiny Eh, ja s tým nie som príliš uzrozumený, eh, pretože tu, eh, ak vylúčime ten legislatívny proces, tieto skúšobne, respektíve poradné miesta by naozaj mohli využívať svoje právomoci. A to nie je našim cieľom. Nemali by byť v tej pozícii a mali by sme zostať na tom, čo komisia pôvodne navrhla. Takže očakávam vaše kompromisné návrhy a pevne verím, že budeme mať e, dobré riešenia a plodnú diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Ďakujem e, veľmi pekne. A teraz teneme spravodajkyne Milie v mene SD. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani spravodajkyne, vážené kolegyne a kolegovia. Tu som. Nevidím v tom žiadny problém. It was only Mr. Rushford that I hadn't seen as well. Len uh, som vás hneď nezbedala. Trošku skôr to prichádza, ako sa plánovala. Ja to nevidím to až také jednoduché. Myslím si, že je tu e, zase trošku iné stanovisko, pokiaľ ide o osobné ochranné prostriedky z hľadiska legislatívy Myslím si, že hneď od začiatku sme eh, jednoznačne hovorili, že 5-ročné obdobie musí jednoducho platiť. Ja sa opakujem, keď hovorím, že azbestus napríklad eh, viaceré eh, desetročia sa považoval za veľmi dobrý prostriedek protipožiarnej ochrany ja som veľmi veľa rokov pôsobila v komunálnej politike. Viem, ako veľa prostriedkov sa e, vynakladalo na to, aby naše deti neboli vystavené e, nebezpečenstvu rakoviny. Myslím si, e, že toto obdobie musí zostať, pretože ide o zistenie bezpečnosti budúcich generácií a nás samotných. Pokiaľ ide o zásadné stanovisko k tejto rozprave, Myslím si, že, spravodaj, že legislatívci musia byť pripravení eh, eh, schváľovať eh, niečo, čo je nutné. Či vôbec je potrebné to, čo teraz robíme? Musím jednoznačne povedať, že áno, je potrebné, aby sme upravili osobné ochranné prostriedky je to eh, eh, naliehavo potrebné, keď takéto prostriedky sa používajú či už na eh, pracovné alebo osobné účely, musia zabezpečiť dôveru používateľov, ľudí, ktorí to používajú alebo s tým pracujú, musia e, e, dôvere tomu, že napokon e, budú chrániť svoje zdravie a samotný život. Uvidím jednoduchý príklad, ktorý, ktorý sa nás všetkých e, e, týka, alebo môže sa týkať, ide o m, hasičov, potrebujeme ich všade, kde žijeme nasadzujú e, svoj život, aby pomohli ostatným ľuďom a musia samozrejme mať istotu, že sa splňajú e, e, sa najvyššie požiadavky z hľadiska bezpečnosti, aby mohli zachrániť život ostatných občanov a svoju vlastnú a stretávajú sa s tým dennodenne a preto je tu potrebné zdôrazniť e, e, potrebu obsahnutú v naredení e, rozdiel medzi pani spravodajkyňou a mnou, prípadne našou politickou skupinou, spočíva v tom, že chceme ísť iným smerom. Navrhujte, okrem iného obmedziť určité oblasti použitia a to vnímam veľmi kriticky Chceli by ste e, digitálne e, e, vyhlásenie o zhode. Aj toto vnímam kriticky. Takisto aj 5-ročné obdobie sme kritizovali v minulosti a teraz opätovne. V zásade návrh komisie považujem za dobrý. Samozrejme, vyžaduje si určité zmeny, o tom nemusíme diskutovať, ale práve v tom smere, ktorý navrhujem. Skutočnosť e, v Európskej únii spočíva v tom, že na jednej strane e, e, výrobcovia musia dôverať tomu, čo robíme v Európskej únii, ale aj výrobcovia v iných štátoch. Táto dôvera nie E, e, túto dôveru nemôžeme jednoducho vložiť do e, rúk hospodárskych subjektov. Som socialistka, to tak vnímam. Musíme dôverovať štátnym orgánom, ale posilňovať štátne orgány alebo organizácie, ktoré konajú v mene štátu musia pôsobiť účinne, musí byť dobre a operatívne. Na to potrebujeme čas aj pokiaľ ide o vyhlásenie o e, zhode e, byrokratická záťaž je e, pomerne obmedzená, ale istota, ktorá s tým súvisí, je obrovská. A preto musím jednoznačne povedať, že návrh komisie s tými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predkladám, považujem za dobrý. A napokon eh, netrpezlivo čakám, ako eh, dopadne eh, kompromisný návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dieter zastupuje. Nie, v prvom rade by som chcela ospravedlniť Roberta. Nemohol sem prísť a v jeho mene ďakujem pani spravodajkyni za prácu, ktorá odviedla na tomto spise. On už sa vyjadroval e, na túto tému aj tu, aj vo výbore počas e, stretnutí e, tieňových spravodajcov. Dovolte by som stručne zhrnula niektoré kľúčové hľadiska pre neho a našu politickú skupinu. Podporujeme prísne požiadavky na osobné ochranné pomocky. Pre nás, pre nás je absolútnou prioritou e, bezpečnosť používateľov takýchto pomôcok a taktiež podporujeme harmonizáciu e, trhu EÚ. E, pôvodný systém bol v zásade uspokojivý. E, nechcem e, vytvárať novú revolúciu na základe nového regulačného rámca. Tento návrh je príležitosť, aby sme to vylepšovali, zjednodušovali a zjednoznačňovali. Vítame prácu našej spravodajkyne a predsedničke v tomto smere. Pokiaľ ide o rozsah posobnosti, Návrh komisie e, spočil v tom, aby rozsah pôsobnosti naradenia sa rozšíril na osobné ochranné pomocky pre e, osobné použitie, e, pre ochranu proti teplu, vlku. Domnievame sa, že úprava musí byť primeraná a administratívna záťaž musí byť primeraná riziku ohrozenia zdravia. A preto sa domnievame, že osobné ochranné prostriedky, ktoré chránia proti E, e, tí menej e, výrazným rizikom, napríklad v súvislosti s činnosťou mycích zariadení môže byť vyňaté. Pripravujeme spoločné pozmeňujúce návrhy v tomto smere, pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré upravujú vyhlásenie o zhode. Považujeme to za dôležitý prvok tohto nariadenia, ktoré potvrdzuje, že výrobok splňa zásadné požiadavky v zmysle smernice. Domnievame sa, že hospodárske subjekty majú možnosť mm, e, zvoliť sa, či to bude predložené v papierovej forme alebo vo forme odkazu na e, web stránku pokiaľ ide o bez, e, nevyhnutné informácie o bezpečnom používaní spod, použiteľov alebo spotrebiteľov, by mali byť súčasťou pokynov, ktoré sprevádzajú výrobok. Orgány dohľadu nad trhom by mali mať jednoduchý prístup k vyhláseniu o zhode takisto aj za, e, e zainteresovaní e, spotrebitelia nájdú tu či už v papierovej forme alebo na internete. E, e pokyny e, pre použitie musí byť jednoduché pre pochopenie, musia sa pravidelne aktualizovať a treba zabezpečiť zo strany orgánov e, na ochranu, e, na dohľad na trhom e, prístup k vyhláseniu o zhode, pokiaľ ide o zavedenie časových obmedzení pre takéto osvedčenie. Existujú návrhy odstraniť eh, maximálnu eh, dĺžku platnosti takýchto osvedčení. Niektorí autori navrhujú to predlžiť eh, na dobu 10 rokov. Je tu podpora pre takéto prístupy pre všetky druhy osobných ochranných prostriedkov a treba hľadať nejaký kompromis a pokúsime sa o to spoločne Domnievame sa, že e, treba dať definíciu e, e, časovo obmedzenej platnosti s tým, aby sme mohli pravidelne prehodnocovať takéto osvedčenia v rámci Európskej únie. Zároveň som presvedčený, že treba zaistiť zjednodušený postup z hľadiska obnovenia takýchto osvedčení v prípade kde nie sú potrebné ďalšie skúšky, napríklad keď výrobok sa nezmenil, keď sa nezmenili normy, prípadne keď e, e, výrobok stále splňa e, nevyhnutné požiadavky z hľadiska bezpečnosti. Môžeme naďalej pracovať na lepšej definícii mm, všetkých podmienok, ale primárne dôležité je definovať takéto prípady, keď je možné uplatniť zjednodušený postup, s tým, aby recertifikácia bola takmer automatická. V iných prípadoch obnovenie e, e, e, bude potrebné iba vtedy, keď to bude nevyhnutné. Preto podporujeme pozmeňujúce návrh 160 a 138 spolu, ktoré sme predložili spolu so spravodajkyňou. A nie podporujeme pozmeňujúce návrh 157, 234, 235, 236 a 237. Som presvedčený, že eh, budeme pokračovať v dobrej spolupráci na túto tému a Teším sa na eh, ďalšiu spoluprácu so spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami. Takže toľko eh, Robert a poprosil, aby sme pozdravili vás všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Dívam sa, no zdá sa, že ostatní tieňoví spravodajcovia nie sú prítomní a um, chceme poskytnúť možnosti viedriť sa aj predstaviteľom komisie. Ďakujeme veľmi pekne za správu, za pozmeňujúce návrhy, za možnosť viedriť sa. Na e, e, minulom stretnutí e, my sme povedali a naďalej podporujeme odstranenie Eh, úpravy pre eh, eh, rukavice na mytie riadu. Avšak chceli by sme upremiť vašu pozornosť na 237 a 273, podľa ktorých treba vynieť z rozsahu pôsobnosti výrobky, ktorý spadajú pod súčasnú smernicu. Týka sa to pozmenie scenáru 173. Týka sa to e, e, rokovic na e, čistenie, ktoré spadajú pod súčasnú smernicu a týka sa to pozmenicov návrhu 147 všetky výrobky, ktoré sú e, určené na súkromné použitie, nie sú spojené s e, rizikom pre život. To e, vylúči určitý druhý skla, ktoré spadajú teraz pod smernicu. Máme určité výhrady, pokiaľ ide o odkaz na konkrétne výrobky v samotných článkoch. Týka sa to 139 162 náš problém e, súvisí s e, uplatnením legislatívy. Totiž e, veľmi často treba zodpovedať otázky, čo tým chcel povedať zákonodárca, keď spomínal konkrétne výrobky a nie iné, či aj oni spadajú do rozhodu posobnosti. Pokiaľ ide o ustanovenia E, e, skúšky v teréne, to je 154 e, a 182. Tieto ustanovenia podľa nášho názoru by sa mohli zvažovať do legislatívy o pracovných podmienkach. Netýkajú sa však bezpečnosti výrobkov a o to ide v uvedenom návrhu hovorím, hovoríme o pohodlí, o ergonomike a to patrí k pracovným podmienkam a nie e, do tohto nariadenia. Pokiaľ je o 234 237 e, odstranenie e, časových obmedzení, chceli by sme upriamiť vašu pozornosť, že výrobcovie, ktoré, ktorí vyrobajú podľa najnovších E, výsledkov e, a noriem sa dostanú do nevýhody v porovnaní s tými, ktorí e, tvrdia, že majú osvedčenie, ktoré bude platiť bez obmedzení. Pokiaľ ide o 259 a 206, problém s týmito pozmeňujúcimi návrhmi súvisí s tým, že osvedčenie bude platiť aj po zrušení harmonizovanej normy ak e, sa normalizovaná norma stiahne e, e, v dôsledku zistenia ohrozenia života, toto ustanovenie by potom umožnilo neustálu platnosť týchto svedčení. Je to zložitá problematika. Mm, máme výhradu voči stiahnutiu, ak je tu naozaj ohrozenie života, osvedčenie nesmie zostať princíp e, obozretnosti 166 e, keď hovoríme o riziku e, v sektorovej legislatíve. Toto považujeme za veľký problém. Existuje totiž vyčerpávajúce požiadavky v oblasti bezpečnosti a sektorová legislatíva upravuje pravidlá, ktoré musia plniť hospodárske subjekty. A je tu odkaz na princíp Eh, obozretnosti potom vyvstáva otázka, ktoré ďalšie eh, pravidlá musí splňať eh, hospodársky subjekt, aby plnil požiadavky článku. V súčasnosti môžeme povedať, že bol tu zámer urobiť všeobecný odkaz a nie konkrétne pravidlá, ale pri implementácii vždy sa vracame k tejto diskusii. Totiž ak zákonodárca má E, takýto článok e, e, chce, aby sa plnili určité pravidlá a to treba upraviť v nejakej príručke. To znamená, že všetky ustanovenia, ktoré súvisia s, s bezpečnosťou, sa musia zvažovať v takejto legislatíve. Vítame 260 a 238 ktorí vysvetľujú E, otázky e, situácie, keď e, sa výrobok nemení. Pokiaľ ide sa návrhy, ktoré reflektujú na o fluoreskujúcich prvkoch. Je to veľmi zložitá otázka. Viackrát sme o nej diskutovali. Aj my by sme chceli upremiť vašu pozornosť na tú skutočnosť, že bolo by dobre mať objektívne kritérie, napríklad návrh 277 e, e, definuje určité kritéria, ktoré zaslúžia našu pozornosť. Je, naozaj mať, e, je lepšie mať objektívne kritéria a nie odvalovať sa na určité subjektívne záležitosti, ako je moda. Tu 277 obsahuje určité objektívne kritéria. 190 aj, e, e, aj my sa domnievam, že použitie piktogramov je mimoriadne komplikované, máme s tým problém. Čo sa týka akreditácie, povinnej akreditácie 210 a 212, e, o tejto záležitosti sa diskutovala, keď sa pripravoval balíček NLF, keď sa o tom vedli diskusie medzi parlamentom a radou. A e, vtedy sme sa dohodli, že akreditácia by nemala byť povinná. Zdá sa, že v niektorých členských štátoch e, je problém s povinnou akreditáciou. nazdávame sa, že treba e, dodržovať dohodu medzi parlamentom a radou v tomto smere chápeme e, e, e, záujem o povinnú akreditáciu a zda v budúcnosti to bude možné. Ďakujem veľmi pekne a sme pripravení naďalej podporovať vás, ak to budete považovať za užitočné. Ďakujem veľmi pekne a vraciam slovo pani spravodajkyni. Ďakujem pekne za vaše, všetky vaše pripomienky a dovolte, aby som sa vydelila jednoznačne. E, naozaj sa domnievam, že pokiaľ ide rozsah osobnosti, pôsobnosti, potrebujeme to mať jednoznačne upravené. Ďakujem komisii za váš príspevok. V žiadnom prípade nechceme odstraniť e, e, bezpečnosť tých pomocov, ktoré využívajú hasiči. Žiadny z pozmeniacich návrhov, ktoré som predložila, sa netýkajú životne dôležitých pomocok pre profesionálne použitie v kompromisných e, e, návrhoch e, budeme uvažovať o použití výrazu etc. V súčasnosti sa to už používa 25 rokov, ale a by sme mohli niekde to uviesť v úvodnom ustanovení, nie v normatívnej časti textu. Najmä príslušné formulácie. Ďakujem pekne pánovi Rošovi za užitočné návrhy v tomto smere. Ehm, myslím si, že ehm, ehm, v žiadnom prípade akože naozaj nechceme, nechceli sme odstraniť takéto bezpečnostné e, prvky, e, ktoré v súčasnosti, v súčasnosti používajú hasiči. Bolo to vždy veľmi jasné a e, samozrejme chápem výhrady rozličných ľudí k tomuto bodu a spolu podpísala som pozmeňujúci návrh spolu pánom Rošfordom, že pokiaľ existuje existujúce e, e, osvedčenie a vyskytnú sa významné zmeny, nemali by sa klásť nadmerné byrokratické prekážky podnikom na to, aby získali e, ďalší certifikát, ďalšie osvedčenie. Myslím si, že toto je znenie, ktoré nám pomohla naformulovať práve Európska komisia a myslím si, že tu sme sa zhodli v tomto návrhu. A opätovne by som rada a ja chápem, že niektoré odvetvia, ktoré nemajú eh, dátumy konca alebo ukončenia, a to niektorí spomínali z vás, nemám zámer ohroziť existujúce procesy, ktoré boli spomenuté aj pri výročných auditoch. To nechceme odstraňovať, ale potrebujeme nájsť fungujúce riešenie eh, za prvé pre produkty, ktoré nemajú obmedzenú platnosť a pri tých, e, na ktorých sa nevzťahujú zmeny v legislatíve. Komisia spomenula veľmi dobrú pripomienku k pozmenujúcemu návrhu v tejto oblasti, čiže čo sa stane, pokiaľ sa normy stiahnu, e, pokiaľ nejaký štandard e, sa zmení práve kvôli tomu, že to predstavuje hrozbu eh, pre zdravie alebo život, potom samozrejme treba stiahnuť aj ten produkt. Eh, ale samozrejme, takéto produkty musia ostať k dispozícii na trhu, pokiaľ sa na trh neuvedú nové eh, produkty, pretože sa musíme vyhnúť situácii, kedy na trhu nebudú vôbec žiadne ochranné osobné pomôcky aby táto zmena bola e, priebežná, aby ľudia vždy mali k dispozícii osobné ochranné prostriedky. E, ešte sa vrátim e, k pôsobnosti. Myslím si, že toto sú práve články, ktoré by mali byť súčasťou znenia. Čo sa týka skúšania a praktického skúšania, súhlasíme s Európskou komisiou a myslím si, že toto by malo byť vyjasnené v druhom kole. Nepodceňujme, prosím, dôležitosť eh, vybavenia, ktoré funguje aj ergonomicky, pretože som sa zúčastnila zaujímavej prezentácii pri príležitosti Medzinárodného die žien o nedostatku osobných ochranných prostriedkov, ktoré sú určené ženám. A máme teraz čoraz viac žien eh, v oblasti vedy, v oblasti stavebníctva a inžinieringu a je to pre ne veľmi dôležité. Takže potrebujeme praktické skúšobníctvo a to tak, aby tieto pomocky boli použiteľné všetkými členmi spoločenstvom. Ďakujem za vysvetlenia, ktorá sa týka princípu e, prevencie a e, myslím si, že môžeme nájsť k tomuto kompromis a chápem, čo e, Komisia hovorí o použití slovička fashion, čo je, sa ťažko definuje právnym e, spôsobom. Pozmeňujúci návrhy 78 a 79 opätovne zvážim. Jediný problém, ktoré sa týka osvedčení o, že osvedčenie o zhode bude k dispozícii buď online alebo v papierovej forme. Ja si myslím, že e, tam si musíme povedať, čo je najvhodnejšie riešenie, ale je jasné, že užívateľe musia mať zrozumiteľné inštrukcie. Samozrejme, či už od distribútora alebo e, od výrobcu musí tam byť osvedčenie o zhode a užívateľe musia mať jasné a zrozumiteľné inštrukcie. Možno sme sa tu celkom nepochopili. Je veľmi dôležité, aby užívateľia mali k dispozícii jasný návod a jasné inštrukcie. Myslím si, že e, túto komisia e, sa bude súhlasiť, keď sme hovorili o e, metúcich piktogramoch. Myslím si, že to sú tie hlavné body a teším sa E, na návrhy kompromisných e, pozmeňujúcich návrhov a samozrejme chcela by som, aby tieto kompromisné návrhy podporil čo najviac ľudí. Ďakujem pani spravodajkyňa. Teraz e, prejdeme časovými návrhmi. 24. je dátum na predkladanie je 20. apríla a 23. 4. sa opäť stretne výbor, takže ďakujem pani spravodajkyni a ďakujem aj tieňovým spravodajcom. A teraz vám dám naspäť slovo, aby ste sa ako predsednička ujali e, ukončenia nášho stretnutia, respektíve jeho záverečnej časti. Other... Pokiaľ e, nie je nič do bodu rôzne, potom toto stretnutie ukončujem. Dátum nasledujúcej schôdze je 20. apríla